Dobre, začneme našu schôdzu, pretože máme veľa bodov dnes. Prejdem priamo na ďalší bod nášho programu, bod 12. Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu Stanovisko Európskeho parlamentu k tejto smernici eh, bolo schválené na plenárnom zasadnutí 2. apríla 2009. Bolo to počas predchádzajúceho funkčného obdobia a bolo to v rámci postupu konzultácie. Po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy táto agenda spadá pod postup súhlasu a pán Romeva Rueda bol menovaný ako report, eh, spravodajca Naozaj vítame ochotu belgického predsedníctva vysvetliť nám súčasnú situáciu v tejto agende a komisia takisto bude prezentovať svoje názory a potom e, bude krátka diskusia. V prípade, že nám ostane na ňu čas, potom si vypočujeme prezentáciu riaditeľa agentúry pre základné práva, pán Morten Kierum, ktorý bude prezentovať e, novú správu tejto agentúry o homofóbii, transfóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, respektíve e, rodovej identity. Najskôr dám priestor spravodajcovi. Pán Rome Varueda. sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Som naozaj rád, že máme možnosť hovoriť opäť o tejto veci. Dovolte mi privítať a oceniť si prítomnosť rady a takisto agentúry pre základné práva. A takisto privítať fakt, že máme možnosť eh, vymeniať si eh, názory nielen o obsahu, ale uvažovať aj o tom, kde sa nachádzame a ako môžeme pokročiť vpred. Len aby som pripomenul všetkým, tak ako už aj zaznelo, máme už text, eh, ktorý bol schválený na úrovni parlamentu počas predchádzajúceho mandátu v rámci postupu konzultácie a doposiaľ skupiny e, sa rozhodli, že to využijú ako základ na sformulovanie nášho stanoviska. E, teraz je to tak, že je rad na rade a máme veľký záujem vidieť, akým spôsobom e, sa hýbe rada dopredu. Veľmi intenzívne sme to sledovali počas španielského predsedníctva a predpokladám, že aj počas belgického predsedníctva sa nám donesú dobré správy. Musím ale e, pripustiť aj istý pocit, ktorý máme viacerí z nás a ten sa týka toho, že takýto pomalý posun nás dostáva, respektíve prispieva k takému nedobrému pocitu na úrovni viacerých skupín, ktoré by si želali rýchlejší pokrok. Toľko v skratke situácia, ktorej čelíme v tejto chvíli a preto chcem nabádať členské štáty eh, prostredníctvom rady, a nielen ich, ale takisto aj našich kolegov, aby nepremahli túto príležitosť, ktorá by pomohla posunúť tieto veci dopredu. E, ešte stále, ako viem, sú nejaké problémy, ktoré sa týkajú obsahu, ale e, za tým je globálny politický problém, to nie je novinka, to sme už e, zistili v minulosti a my ako politické skupiny v parlamente by sme mali teraz napomôcť napredovaniu tejto záležitosti. Takže najskôr si vypočujeme slova rady a potom e, jednotlivé politické skupiny, ktoré sú tu zastúpené, môžu prezentovať svoje názory, pokiaľ ide o ďalší navrhovaný postup. Ďakujem. Dobre, vypočujeme si teda belgické predsedníctvo, pani Pennou. Goedemorgen allemaal, ik zal in het Nederlands spreken. Eh, dobrý deň, budem hovoriť po holandsky. Dobre, ešte raz. Príjemné ráno. Ďakujem pekne za pozvanie na túto schôdzu. Sme radi, že môžeme vás informovať o aktivitách, ktoré vykonáva belgické predsedníctvo v rámci tejto smernice. Ale najskôr pripomienka, ako všetci viete, táto smernica, ktorá nabáda na rovnaké zaobchádzanie, k rovnakému zaobchádzaniu s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu je veľmi problematickou z viacerých dôvodov je problematickou z dôvodu obsahu, takisto z politických dôvodov a takisto aj z technických dôvodov. To znamená, že na rade je viacero členských štátov, ktoré v tejto chvíli nie sú schopné z politických dôvodov podporiť túto smernicu. respektíve prispieť eh, k nejakému napredovaniu v tejto agende. To je značné sklamanie, ale takto to funguje v reálnom svete. Prečo e, majú takéto závažné výhrady niektoré členské štáty ohľadom tejto smernice? Sú tu tri konkrétne dôvody, ktoré opakovane spomínajú členské štáty. E, jedným dôvodom je subsidiarita, ďalej je to proporcionalita a tretou záležitosťou je právna neistota. Právna neistota ktorá súvisí s viacerými termínmi a definíciami, ktoré sú používané e, vo svetle nedávnych rozsudkov súdneho dvora, o ktoré sa opierajú niektoré členské štáty. pri spochybňovaní výkladu niektorých z tých termínov, ktoré sú používané v rámci smernice a ktoré sú zdrojom ich znepokojenia, napríklad sociálne zabezpečenie, keď sa pozriete na sociálne zabezpečenie a otázka diskriminácie na základe veku, Mnohé členské štáty sú znepokojené, že ich e, vlastné systémy sociálneho zabezpečenia, ktoré e, rozdeľujú ľudí do vekových skupín, by e, boli postavené do pozície nezákonnosti. Čiže táto delimitácia a nejakým spôsobom vnesenie právnej istoty do tejto smernice a nejakým spôsobom demarkácia na základe vekových skupín, toto by spôsobilo mnohým členským štátom veľké ťažkosti. Tým pádom je tá smernica veľmi náročná a ťažko sa dostáva cez radu a z dôvodu e, takéhoto prístupu členských štátov nie sme schopní v týchto veciach napredovať. Ako sa preto rozhodlo konať belgické predsedníctvo, nakoľko nie sme schopní e, nejakým spôsobom zaznamenať pokrok z politického hľadiska, tak snažíme sa na technickom poli realizovať niektoré e, záležitosti. Zvolili sme si dve témy zo smernice a na základe analytického výskumu vyhodnotení sme sa pokúsili riešiť tieto dve veci. Jednou z nich sú finančné služby, výnimky, ktoré sú poskytované na základe veku, respektíve e, fyzického handicapu, teda telesného postihnutia. A druhý aspekt, ktorým sme sa zaoberali, bol prístup k ubytovaniu. Niektoré špecifické typy ubytovania, keď hovoríme o tomto. Dovolte mi to objasniť. Ako som už povedala, pracovali sme na technických aspektoch na základe výskumu a spolupráci s mimovládnym sektorom. Vypichnem niekoľko konkrétnych mimovládiek, Social Platform, European Disability Forum, medzi inými. Mali sme viacero stretnutí v rámci skupiny, ktorá sa zaoberá sociálnymi otázkami a okrem toho sme mali aj stretnutia s týmito mimovládnymi organizáciami, tak aby sme získali ich e, vstupy ohľadom tejto témy, aby sme dokázali ich vstupy využiť tak, aby sme zaznamenali nejaký technický pokrok, ako som už povedala. Keď sa pozriete na niektoré konkrétne technické body, ktoré sme riešili v rámci finančných služieb a otázky bytovej, Dovolte mi najskôr dotknúť sa finančných služieb, čo sme podnikli v tejto oblasti. Našťastie komisia zadala výskum, neskôr vás možno aj poinformujú, Čiže e, prebehol neutrálny výskum na úrovni všetkých členských štátov zo strany konzultačných firiem, ktoré mali určiť, do akej miery používanie takýchto dôvodov na diskrimináciu, vek a telesné postihnutie, do akej miery ich e, používajú banky a poisťovacie spoločnosti alebo poisťovne na to, aby vytvárali nejaké výnimky. Na základe e, takéhoto výskumu belgické predsedníctvo zostavilo dotazník, ktoré sme potom zasielali na všetky členské štáty. A členské štáty boli veľmi pozitívne vo svojich e, reakciách a odvedli naozaj dobrú prácu využili ten dotazník na to, aby určili, akým spôsobom banky a poisťovne e, fungujú v jednotlivých členských štátoch a v tomto kontexte a bankové služby, respektíve banky, používajú telesné postihnutie ako cestu k výnimkám ale na základe výskumu sa nám podarilo presvedčiť členské štáty, že je to z dôvodu zdravotnej situácie a zdravotných problémov, ktoré vyplývajú z telesného postihnutia, ani nie, tak, nie o telesné postihnutie samotné. A to nie je dôvod zamietnutia napríklad poskytnutia úveru alebo hypotéky alebo poistenia auta ak je možné využiť, poskytnúť výnimku, tak musí sa tak udiať na základe údajov, ktoré vychádzajú z počtu matematických dát, ktoré musia byť presné. Všetky tieto body sme využili na to, aby sme vypracovali e, nový dokument, ktorý sa týka článku 2, odsek 7. E, viem, že vy máte z úrovne tohto výboru aj pozmievací návrh k tomuto tejto téme. Ďalšia dôležitá vec, ktorá sa týka finančných služieb a ktorú riešime v rámci belgického predsedníctva, sa týka transparentnosti. V tejto chvíli e, mnoho poisťovní a bank e, nekoná transparentne, vonkoncom, nie, pričom odmietajú poskytovanie úverov, respektíve uzatváranie poistných zmluv. musíte osloviť nejakú organizáciu, ktorá zastupuje spotrebiteľov, aby ste sa dostali k informáciám ohľadom zamietnutia niektorých e, žiadostí, alebo napríklad prečo vám bola daná vyššia prírážka riziková, keď uzatvárate nejakú poistnú zmluvu. Riešili sme teda tento e, problém a v rámci článku 2 odsek 7 sme doplnili isté znenie, kde hovoríme o tom, že všetci musia byť e, patrične a hodne informovaní o tom, ako fungujú poisťovne. Toľko k finančným službám. Pokiaľ ide o bytovú otázku, možno si kladete otázku, o akom type ubytovania hovoríme, o verejnom, o sociálnom a takisto aj o súkromnom všetky spadajú pod rozsah tejto smernice, rozsah pôsobnosti. aj tu členské štáty odvedli dobrú prácu na základe dotazníku, ktorý sme im zaslali. Tu sme dostali veľmi pozitívne reakcie od všetkých členských štátov. A preto sa nám podarilo vypracovať novú verziu dokumentu na základe týchto spätných väzieb. A my sme sa domnievali, že by bolo dobré poskytnúť výnimku na základe ochrany rodinného a súkromného života. Čo tým máme presne e, na mysli? Ak ste vlastníkom domu a ak prenajímate jednu z miestností, jednu z e, týchto miestností alebo izieb v rámci vášho domu, tak vy ako majiteľ by ste mali mať istý rozhodovací priestor o tom, komu to chcete e, prenajímať. Čiže tu je možnosť pre výnimku e, z toho všeobecného pravidla o nediskriminovaní. E, ďalšia vec, ktorá podľa nás bola dôležitá, sa týkala rozsahu uplatňovania. E, musí sa to vzťahovať podľa nás aj na sociálne bývanie. Väčšina členských štátov nerozlišuje medzi takýmto typom ubytovania a bežným verejným ubytovaním, alebo teda štátnym ubytovaním a súkromným v niektorých členských štátoch spadá sociálne ubytovanie alebo sociálne, sociálne byty pod e, takýto o takúto oblasť. A moja posledná vec sa týka prístupu k ubytovaniu a prispôsobenie, e, priateľné prispôsobenie alebo primerané prispôsobenie. V prípade, že osoba s telesným postihnutím hľadá nejaké ubytovanie alebo byt, tak si to môže vyžiadať aj nejaké prispôsobenie technické, pokiaľ ide o ten dom, o tú, o tú budovu. Tu je otázka, čo môžeme požadovať od vlastníkov, od prenajímateľov, pokiaľ ide o primerané úpravy takýchto bytov, takýchto bytových priestorov, tak aby dokázali výjsť ústrety ľuďom s telesným postihnutím. Čiže tu na, evidentne sa snažíme chrániť práva osôb s telesným postihnutím, ale zároveň musíme dohľadať aj na dodržiavanie práv prenajímateľov. To sú dva hlavné aspekty, eh, ktorým sme sa zaoberali počas belgického predsedníctva, čiže bola to tá odborná stránka veci vychádzajúc z dotazníkov a prieskumov Týmto sme sa skutočne dostali k jadru e, veci. Členské štáty veľmi pozitívne reagovali na naše výzvy nehájili si len, tak povedať, svoju pozíciu, ale snažili sa e, e, pomôcť e, reagovať. Veríme však, že maďarské predsedníctvo nadviaže na našu prácu, využijúc tak obdobné metódy ako my. Čiže budú sa odvíjať dve línie, politická línia a aj tá odborná línia, tá mravenčia práca. Ja by som chcela uh, informovať členov tohto výboru o tom, že Belgicko, belgické predsedníctvo e, zorganizovalo sami o rovnoprávnosti. Mali sme tam okolo 500 účastníkov, temer zo všetkých členských štátov, ich mimovládnych organizácií. E, e, toto vrcholové stretnutie sa zaoberalo dvoma smernicami o, o nediskriminačnom zaobchádzaní na pracovisku a Týmto sme chceli demonstrovať, že e, smernica je použiteľná v praxi, dá sa obhájiť e, v praxi e, aj pri jej dôslednom uplatňovaní. Takže je to dobrý vzor do budúcnosti. No a pokiaľ máte nejaké otázky, rada ich zodpoviem. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Olsonovi za komisiu. Ďakujem pekne. Ja budem veľmi stručný, pretože si uvedomujem, že máte nabitý program komisie a plne potvrdzuje to, čo práve odznelo zo strany belgického predsedníctva. My sme veľmi povďační belgickému predsedníctvu za líniu, ktorú razili za úsilie a aj zdroje, ktoré na to vynaložili. E, uvedomujeme si, že ťažko e, sa, e, sa počas predsedníctva dopracujú zúčastnení k nejakým výsledkom, pretože je to náročné na zdroje a čas podpredsednička komisie Redingová vynaložila nemalé úsilie na to, aby sa stretla s ministrami, premiérmi, čiže sú to eh, eh, čiže vrcholové stretnutia. Išlo o týchto vrcholových predstaviteľov takých kľúčových eh, krajín. Žiaľ, zatiaľ z toho nevzýšiel nejaký ďalší e, politický podnet na tej odbornej úrovni, ako už konštatovala zástupkynia belgického predsedníctva. Tam je ešte veľa práce pred nami na tej odbornej úrovni. E, samozrejme, potrebujeme tie stimuly e, zo strany politickej podpory a veríme, že ďalšie predsedníctva, polské a maďarské, budú nadväzovať na doposiaľ dosiahnuté úspechy v tej politickej a odbornej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Olson. E, takže obraciam sa na plénum. Chce sa niekto vyjadriť? Pán De Jong a spravodajca. Pani Infeld a potom spravodajca tak pán De Jong. Ja, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Ik, um... Ďakujem za slovo. Uvedomujem si, že len málo sa pokročilo na pôde rady a e, s polutovaním konštatujem, že aj predrečníci to potvrdili. Čo to znamená v praxi? E, praxi to znamená to, na čo poukazuje agentúra, ktorá sa e, zaoberá e, ochranou základných práv. Bez pochyby belgické predsedníctvo a komisia vynaložili malé úsilie a z ich prejavov vanul optimizmus ohľadom možnosti dosiahnutia ďalšieho pokroku a očakávajú ďalšie napredovanie počas ďalšieho roku. Trošku ma zaskočila tá výnimka v prípade e, ubytovacích kapacít z dôvodu ochrany e, rodinného a súkromného života. Myslím, že e, e, túto výnimku, túto výnimku možno vnímať ako riziko. Ak sa vám nepozdávajú Černosi alebo Židia alebo príslušníci nejakej inej národnostnej menšiny alebo etnika, tak jednoducho e, z dôvodu, že vás nemám rád, vám neprenajmem izbu. A to je nebezpečné. Nebezpečná tendencia ak na druhej strane e, e, dovolíte, aby vám nejaký outsider mimo okruhu majoritnej populácie e, vstúpil do vášho života, prenajmete mu izbu, tak e, vysielate tým signál verejnosti. Ja by som uvítal ďalšie e, vysvetlenie k tejto výnimke, pretože e, je to podľa mňa inherentne nebezpečná tendencia. Po druhé, niekoľko členských štátov zrejme nebude súhlasiť s vami e, v súvislosti s niektorými dôvodmi diskriminácie. Je možné dosiahnuť dohodu o e, diskriminácii v prípade e, osôb, ktoré majú iné ktoré pochádzajú z iného etnika alebo majú nejaké, nejaký telesný postih. Pani Infalt. Ďakujem. Ja budem hovoriť holandsky, pre zmenu tiež. Chcem sa poďakovať belgickému predsedníctvu za to, že sa e, zhostili tejto témy veľmi pragmatickým prístupom, i keď je to temer neriešiteľná otázka. Je chválihodné, že sa usilovalo o napredovanie v odbornej oblasti, ale tam snaha nekončí e, Ťažiskové je presadiť určité myšlienky na tej politickej úrovni. Tam to pokrivkáva. Ak to porovnáme so situáciou v eurozóne, bolo treba eh, v rámci eurozóny pomôcť tým, čo to potrebovali eh, poskytnúť im záruky. Tam to bolo bez problémov, ale v prípade záruk pre eh, občanov Európy Zdá sa, že e, nechávame to všetko len na e, nejaké odborné dišputy. E, banky hodnotia ako riskantné poskytnúť úvery osobám s telesným postihnutím. A budem trošku cynická, ale to je snáď absurdné e, vzhľadom na e, krízu, v ktorej sa banky nachádzajú. Viem, že Belgicko má e, dobré renomé v oblasti potierania diskriminácie takýchto ľudí ale treba si položiť otázku, chceme mať dobrú horizontálnu smernicu potierajúcu diskrimináciu? E, možno tým e, vlastne zatvárame oči pred inými diskriminačnými tendenciami v iných oblastiach. Mnohé Mm, z tých dobrých vecí v tejto smernici môžu byť e, naštrbené naštrbené inými, inými prvkami, mnohými aktivitami e, vlád, ktoré idú proti tomu. Ďakujem pekne. V prvom rade by som rád poďakoval belgickému predsedníctvu. Ja som počas posledných dvoch predsedníctiev španielského a belgického som sa venoval tejto téme a ja poznám dobrú vôľu oboch týchto predsedníctiev, že chceli dosiahnuť pokrok. A vieme, že je tu aj politická obstrukcia, lebo nemôžeme to nazvať inak niektorých členských štátov a vlád, aby táto téma nešla ďalej. Ja som si veľmi dobre vedomí, aké sú problémy v rade. Ale ďalšia vec súvisí s podstatou. Jeden aspekt, ktorý je, ja viem, nie je politicky korektné to povedať, ale chcem to povedať a je to dôležité pre občanov. Musíme jednoducho tých, ktorí sú proti tejto smernici, nazvať svojimi menami a viackrát som hovoril, mali by sme upozorniť, ktoré sú členské štáty, ktoré sú neustále proti tejto smernici a mali by sme jasne povedať, kto a prečo nie je za to, aby sa táto smernica urobila. Ja si myslím, že transparentnosť je potrebná. Ja viem, že v rade je to ťažké, ak nie je nemožné, ale vieme veľmi dobre, že napríklad Nemecko je notorický prípad z viacerých dôvodov, ale hovorme tu otvorene. Je to veľmi ťažké, ale treba povedať, kto jasne okrem nemeckej vlády sa stavia proti tejto smernici. Čo je ešte dôležité zdôrazniť? Občania to musia vedieť, že niektoré z týchto argumentov, ktoré sa používajú v rade, sú protirečivé legislatíve, ktorá platí v týchto krajinách. Napríklad v Nemecku je to veľmi jasné. Nemci sú proti európskej smernici, ktorá rozširuje práva, ktoré už dokonca existujú v Nemecku. A aj to je dôležité, aby sme vedeli, pretože z hľadiska diskriminácie, ako hovorila Sophie, to je najvážnejší problém, že nechcú prebrať ako európske právo rovnaké správanie alebo prístup k niekomu, keď v rámci národnej legislatívy to majú. Takže niekedy si musíme uvedomiť to, že aby sme kvôli stromom nevideli les, musíme hovoriť aj o technických otázkach, je to dôležité, ale tá podstata, ten hlavný problém je ten celok, ten les. Ďalší významný bod. Nový kontext nám dáva nové právne nástroje aj v EÚ, napríklad dohovor OSN o mm, o telesne postihnutých a tento dohovor by sme mali e, využívať. Ďalší bod, piatý, ktorý je dôležitý použiť Tiež je pravda, a často sa použil tento argument, že je tu problém so subsidiaritou, propočnosťou a právnou istotou. Ale ja by som rád pripomenul, lebo chcem, aby to aspoň vedeli kolegovia z výboru, že keď niektoré z týchto možných protirečení sa dostali na súd, tak sa veľmi rýchlo vyriešili a dokonca aj číselne tie prípady, ktoré prešli trestným konaním, tak ich nebolo veľa. tak tiež nie je pravda, že je tu nejaké riziko desproporčnosti a nejakej právnej neistoty. Hovorím to tu preto, pretože veľmi často sa používa tento argument, ale ja by som bol rád, aby sme vedeli, že to vôbec nie je ani také zložité, keď je to na súde, ani sa to nedá, e, že by sa to nedalo vyriešiť. A posledný aspekt. Často sa používal argument, dnes tu nepadol, ale často v minulosti sa použil. To je otázka hospodárskej krízy a nákladov. Náklady, ktoré by znamenala implementácia tejto smernice, hlavne keby sa riešili niektoré aspekty, ako je napríklad prístup k bývaniu a k budovám všeobecne. A tu by som rád tiež pripomenul, nezabúdajúc na kontext, Niektoré smernice majú také termíny implementácie, ktoré majú veľmi široké, skutočne veľmi široké možnosti a termíny na implementáciu, takže treba pripomenúť, že vrátanie dokonca aj to, čo tu niektoré politické skupiny tvrdia, tie termíny na aplikáciu tej smernice sú skutočne veľmi dlhé, tak ani to nemôže byť argument, že je nákladné implementovať túto smernicu. Napriek tomu sa v rade tento argument stále používa, ale mali by sme byť veľmi opatrní, keď v hospodárskej kríze používame takúto argumentáciu, pretože odpoveď je, ak súhlasíme, že nediskriminácia má nejaké hospodárske alebo finančné náklady, nezabúdajme na tie náklady osobné alebo iné, ktoré diskriminácia pôsobí. Takže znovu opakujem ten obraz. Kvôli stromom nestrácajme ten obraz toho celku, toho lesa. Samozrejme sú tam technické a finančné záležitosti, ktoré sú dôležité, to je jasné. Teší ma že je určitý pokrok počas španielského predsedníctva a myslím, že aj počas belgického, vždy keď boli nejaké technické problémy, tak na nasledujúcich schôdzach rady, tak prišli ďalšie a ďalšie ťažkosti, takže ja si myslím, že to nie sú ani tak technické ťažkosti, ako skôr právne a konceptuálne, ale v každom prípade musíme ísť ďalej. A na záver, vôľa tohto parlamentného výboru a tiež parlamentu, a takto to hovorím aj komisii a rade, je, že táto téma sa musí rozvíjať, ísť ďalej, ale trochu rýchlejšie, pretože je to sociálna požiadavka, pretože už dávno osoby, ktoré trpia takouto diskrimináciou, to žiadajú. A navyše je to prvok, ktorý by mal posilniť dôveryhodnosť európskych inštitúcií v momente, kedy táto dôveryhodnosť je spochybňovaná. A na záver e, by som požiadal radu, bolo by dobré, aby takéto diskusie sme mohli mať pravidelne, aspoň raz za pol roka s jednotlivými predsedníctvami. Ale tiež by som poukázal na potrebu toho, že táto téma by nemala zmiznúť z nášho pracovného programu. Ďakujem. Chcela by eh, rada eh, zareagovať. Áno, ja eh, stručne zareagujem na niektoré nastolené otázky a zrejme aj komisia sa bude chcieť, chcieť zhostiť niektorých otázok. Pán De Jong sa opýtal, ako e, sa chopia tejto otázky E, e, e, Maďari počas svojho predsedníctva. Ako viete, Maďarsko má novú vládu a vlastne portfólia jednotlivých ministerstiev nie sú zatiaľ jednoznačne vyprofilované. Takže ani naši maďarskí kolegovia nemajú ešte jasne koncipovaný program v Maďarsku interne riešia, ktorý z ich ministrov bude vlastne kompetentní pre túto oblasť. Ďalej e, padla otázka, týkajú sa aj výnimky, výnimky z dôvodu ochrany alebo tzv. ochrany rodinného a súkromného života, že to by mohlo byť jedným z dôvodov pre uplatnenie istej formy diskriminácie. Táto výnimka sa nebude vzťahovať na každého, ale ide o oblasť e, ubytovacích služieb. Predstavte si dom, kde je spoločná kuchyňa, spoločná kúpeľňa. To je súkromie. A e, skutočne vtedy ten majiteľ e, má ist, isté asi ťažko schopnosti e, niečo obmedziť, ale ak nejaký majiteľ doma, domu e, ponúka prenájom e, nejaké miestnosti, je to samostatná časť jeho domu, ponúka sa to cez realitku, tam asi tá výnimka E, ak vôbec, e, musí e, mať veľmi obmedzený charakter. Ale ak to má sa týkať spoločných priestorov, potom asi tá výnimka je na mieste. Podľa nás sexuálna orientácia E, nehovoríme, že jedno či druhé je e, väčší dôvod pre diskrimináciu, či to je telesné postihnutie alebo sexuálna orientácia. Či členské štáty si budú nejako voliť, ktorá, e, ktorý aspekt je ten aspekt ktorý opodstatňuje diskriminácia. My si všetci uvedomujeme, že existuje celý rád e, medzinárodných dohovorov, ktorý sa vzťahuje na ľudí s nejakým postihom. Musíme si uvedomiť, že už sa dosiahli mnohé pozitíva v tejto oblasti. Ak tie budú nahlodané, tak sa tým prihráva tým E, nekalým, nevhodným praktikám. A predsa našou snahou je eliminovať tieto nežiaduce postoje, vniesť do procesu väčšiu mieru transparentnosti. Čiže ak príjmeme nejaké výnimky, musia byť jasne vymedzené, musia byť jednoznačne zdôvodnené a e, musíme byť presvedčení o tom, že e, majú svoje opodstatnenie a rozhodne musí byť zabezpečená transparentnosť. Niektoré banky, niektoré poistevne e, majú svoje postupy, tie chceme jasne opísať a obmedziť na nevyhnutné minimum a ak sa majú uplatňovať, tak musia sa uplatňovať transparentne voči všetkým občanom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chce sa komisia vyjadriť? Áno. Budem stručný, čo sa týka výnimiek a tej konkrétnej výnimky, na ktorú poukázal pán De Jong. E, návrh komisie a e, komplexný, komplexné stanovisko Európskeho parlamentu zohľadňuje tu skočo, že máme chartu základných práv, a e, tá, ten e, návrh legislatívneho aktu musí byť v súlade s touto chartou. A samozrejme, e, právo na súkromie je tiež položka na tej miske váh. No a treba hľadať akúsi vyváženosť medzi jedným a druhým. Komisia nepristúpi na to, aby sa to menilo v, nespr- v neprospech ochrany e, základných e, práv. E, hovorili ste aj o určitom zdôvodnení diskriminácie. Musíme si uvedomiť, že tam nemôže existovať nejaká hierarchia, že nejaký dôvod má väčšiu váhu ako inú ako iní. My chceme presadzovať eh, také legislatívne akty, ktoré zabezpečujú eh, právnu istotu. To je pre nás veľmi dôležité. Nechceme vytvárať nejaké hierarchické členenie a ak máme pocit, že niektoré dôvody sú závažnejšie ako, dru, ako iné, to neobstojí. E, napríklad vekové limity, to sa uplatňuje mimo trhu práce, napríklad v oblasti sociálneho zabezpečenia. A to je práve e, otázka, ktorej treba venovať pozornosť, e, keď budeme pracovať na finálnej podobe E, e, tejto smernice. Pán Rueva hovoril o e, mm, dohovore o OSN, ktoré je zamerané na ľudí s telesným postihnutím. Musíme si uvedomiť, že aj takéto veci vstupujú do hry. Je dôležité, aby tá smernica zostala kompaktným legislatívnym aktom. Ďakujem. Sofie Inbelt, prosím veľmi stručne. Áno, ja som e, chcela len e, e, vysvetliť belgickému predsedníctvu nasledovne. Ja som nemala na mysli výnimky zo strany bank, poisťovní. Ja som hovorila o tých výnimkách, ktoré si snaž, sa snažia uchmatnúť členské štáty a ktoré idú proti základným právam občanov. Pán Kiro, ktorý je riaditeľom agentúry pre základné práva. Ďakujem veľmi pekne, som si naozaj vedomý časových obmedzení, takže veľmi stručne e, uvediem niektoré také titulky. V prvom rade chcem poďakovať za pozvanie na dnešnú schôdzu, aby som mohol predstaviť našu najnovšiu správu, ktorá sa týka rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie, respektíve je to správa o homofóbii, transfóbii a diskriminácii. Táto správa je prvou správou ktorú agentúra vypracovala a o ktorej sa dá povedať, že e, je skutočnou analýzou trendov. Je to analýza právnych trendov. V budúcnosti bude nasledovať oveľa viac takýchto správ v e, jednotlivých oblastiach, ktoré sú v našom hľadáčiku. Keď budeme produkovať nejakú správu, tak často to bude e, takým pohľadom na právny režim, na sociologickú situáciu v teréne a to je samozrejme zaujímavé e, z mnohých pohľadov. To nám dáva možnosť nahliadnúť do situácie, e, kde z toho plinie pridaná hodnota, to je práve v momente, keď sme schopní detekovať nejaké trendy. Kedy sme schopní vidieť, že tie zásahy e, majú pravdepodobne dopad aj na situáciu v teréne alebo takisto môžete zistiť, že tam takýto dopad nie je pri takýchto zásahoch a takýchto intervenciách a môžete si uzrejmeť, čo funguje, čo nie. Čiže toto je prvá takáto správa takéhoto typu. A v stručnosti to, čo je možné e, vidieť v tej správe, je, že viacero oblastí sa dostáva dopredu. Vidíme, že dochádza k zlepšovaniu legislatívy a že dochádza k odstraňovaniu starých fenoménov Prvá správa e, bola e, spustená z úrovne, váž, z úrovne vášho výboru v roku 2008. Tie údaje pochádzali z roku 2007 a údaje, ktoré dnes odprezentujem, tak tie siahajú do leta 2010. Toto je teda ten roz, rozsah, toto je to rozpetie e, rokov, ktoré je pokryté, 2-3 roky. Budem troška musieť skákať v rámci mojej štruktúry, ospravedlňujem sa za to. Keď sa pozriete na otázku pokračujúceho násilia a trestnej viktimizácii osôb s telesným postihnutím, to je závažným eh, problémom hlavne eh, proti eh, ľuďom, ktorí zmenili pohlavie, ktoré často sa stávajú obeťou takýchto násilných činov. Len málo členských štátov nejakým spôsobom efektívne pôsobí na tomto limituje takéto násilie. E, z 12 na 13 sa zvýšil ten počet krajín, ktoré postihujú takéto konanie a len e, málo krajín e, posudzuje ako priťažujúcu okolnosť v rámci trestného zákona útok proti homosexuálne, homosexuálne orientovaným občanom. Veľmi pozitívnym faktom je, že Škótsko sa stalo prvou európskou jurisdikciou, ktoré zahrnulo ochranu transgender osôb. Ďalej tu hovoríme o implementácii rovnakého zaobchádzania v členských štátoch. A pokiaľ ide o túto oblasť, tu sú ten vývoj naozaj mimoriadne pozitívny a ukazuje to cestu vpred. Už v tejto chvíli 9, eh, 18 eh, členských štátov zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie v oblastiach, ako je zamestnávanie, prístup k službám a tovarom, ako ste už vy diskutovali. Zo 16% pred troma rokmi to, pardon, zo 16 štátov pred troma rokmi to stúplo na 19. Čiže a zo 17 na 19 sa zvýšil počet e, štátov, e, kde boli vytvorené e, národné orgány pre rovnosť zaobchádzania a zakomponovali do svojej práce a do svojej pôsobnosti aj diskrimináciu, ktorá sa zaoberá sexuálnou orientáciou. E, ďalšia taká vývojová črta, pokiaľ ide o slobodu pohybu a zjednotenie rodín. Na tomto poli tri členské štáty explicitne, a tu ideme opačným smerom, explicitne upravili e, svoju legislatívu a zašpecifikovali, že manželský zväzok je výlučne vyhradený len pre e, osoby opačného pohľavia, kde, čím sa pridali k mnohým členským štátom, ktoré sú proti eh, zväzku medzi osobami rovnakého pohľavia. V takýchto prípadoch to spravili ešte vehementnejšie, ešte nástojčivejšie, čiže prijali konkrétnu legislatívu. To znamená, že občania EÚ nemôžu plne požívať svoje právo na slobodu pohybu a nemôžu eh, so svojimi milovanými bývať eh, v štáte pobytu spoločne bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo vek. Je neuveriteľné, e, že sú takéto tri krajiny, ktoré považovali za nevyhnutné prijať konkrétnu legislatívu v takomto kontexte, v takýchto intenciách, lebo všeobecný trend, ktorý e, sme registrovali, bol trend, ktorý sa pozrel viac dopredu a kde štyri krajiny viac od roku 2007, porovnaní s rokom 2007, prijali legislatívu, ktorá e, pokrýva E, zväzky manželské medzi osobami rovnakého pohľavia a tri krajiny prijali legislatívu v oblasti registrovaných partnerstiev. Čiže ak by sme mali detekovať nejaký trend, tak e, ide to dopredu a uznávajú sa buď e, zväzky manželské medzi osobami rovnakého pohľavia alebo registrované partnerstva, avšak v rámci tohto trendu tri krajiny sa vybrali opačným smerom. Čiže sú tam negatívne vývojové prvky, ktoré som našetol, ale aj samozrejme pozitívne. Tie negatívne trendy výrazne pochádzajú z toho neutichajúceho, netolerantného prístupu, eh, ktorý tu máme, s ktorým máme dočinenia a my sa tým budeme zaoberať ďalej v rámci aktualizácie eh, správy o sociologických trendoch bude zaujímavé vidieť, akým spôsobom sa toto odrazí v tých sociologických vývojoch, teda taký, takýto fakt. Ale myslím si, že v tomto štádiu môžeme konštatovať, že sú tu zakorenené a silné, hlboké homofóbne tendencie v mnohých členských štátoch. A opäť e, toto je fakt, ktorý pochádza z našich e, prieskumov e, je nevyhnutné sústrediť sa na tieto otázky už na úrovni primárneho sekundárneho vzdelávania. E, nakoľko čas mi vypršal, ja som naozaj bol býval rád, keby som mal väčší priestor, povedal by som oveľa viac, ale prosím oboznámte sa s tou správou, je tam mnoho údajov, mnoho grafov, kde je možné e, odsledovať si tie, ten vývoj na, jednotliv, na úrovni jednotlivých členských štátov, ako aj ten celkový trend. Dúfam, že som takýmto spôsobom prispel k ďalšiemu, a teda respektive táto správa takto prispieje k ďalšiemu vývoju a že to potlačí smerom k veľmi potrebnej horizontálnej smernici. Ja musím povedať, že je veľmi ťažké vyzaví členským štátom e, vysvetľovať, e, prečo existuje takáto hierarchia e, v rámci diskriminácií jednotlivých a ja naozaj dúfam, že tie nadchádzajúce predsedníctva budú schopné odstrániť existujúce diskrepencie v rámci legislatívy EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kierum. Ceníme eh, si tú vašu snahu vtesnať to do toho krátkeho času. Pani Indveld chcela niečo doplniť. Nebudem teraz dávať priestor na rozpravu, pretože nemáme čas. Takže Sofie. Nie, nemáme, pretože, nemáme rozpravu, pretože už nemáme čas. Ak si ale niečo povedať, tak Sofie. pani Bosko. E, troška som zmetená. Nemôžeme mať rozprávu, nemôžeme sa pýtať, alebo? Mýlim sa? Krátku otázku môžete položiť, nebude to ale veľká rozpráva, pretože čas nie je na našej strane. To je škoda, podľa mňa, pretože tu máme pána Kieruma. Sme naozaj radi, že je tu s nami a že odprezentoval svoj materiál. Ak ale vravíte, že nemáme dostatok času na to, aby sme o tom hovorili, tak je to, je to naozaj veľká škoda a je to potom, ne, nemá to zmysel. Dve krátke otázky. Pokiaľ ide o kandidátske krajiny, hovorili ste o 27 členských krajinách, ale sú aj kandidátske krajiny, ktoré chcú eventuálne sa stať členmi EÚ a oni budú musieť takisto splňať takéto požiadavky. Zaoberali ste sa aj tým, aký je ich pokrok na, na tomto poli a ak nie, ak ste tak neurobili, tak chystáte sa to napraviť. Po druhé, hovorili ste o niektorých členských štátoch, ktoré eh, majú priťažujúce okolnosti, napríklad eh, v homofóbnej, teda v otázke homofóbie. A pokiaľ ide o registráciu týchto ľudí v členských štátoch, ako je to? Pretože myslím si, že tá situácia naozaj nie je uspokojivá, je ďaleko od toho ideálu ako sa na to pozeráte. Ďakujem pekne. Tak e, naozaj, Sofi. No nie, my sa stretneme počas obeda. Takže ja tam využijem ten priestor. Dobre, pán De Jong. Áno, veľmi stručne, lebo toho času nie je veľa. Chcem sa poďakovať Mortenovi Kiermu aj na tomto výbore. Zaslúži si veľa chvály za vypracovanie tejto správy. Mám jednu otázku, ktorá by mala byť položená aj na úrovni výboru. A som rád, že budem môcť byť súčasťou skupiny počas e, obedu a spýtam sa niektoré veci. E, mali sme kľúčovú rozpravu s komisárkou Redingovou počas plenárneho zasadnutia. Tam sme presne hovorili o otázke, či fakt, že niektoré členské štáty e, vylúčujú manželské zväzky medzi osobami rovnakého pohľavia zo svojich národných legislatív, musím pripomenúť, že pri tej príležitosti e, komisárka Redingová povedala alebo naznačila, e, že to by bolo v rozpore s existujúcimi smernicami o e, slobode pohybu. Chcem vedieť, aký je názor pána Kieroma, či je to správne, pretože ešte stále čakáme na odpoveď komisie na list, ktorý sme my napísali a kde žiadame o podstúpenie istých krokov proti e, štátom, ktoré prijali legislatívu v takomto ohľade. Pán Kierum. E, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o otázku kandidátskych krajín, e, doposiaľ sa nám nepodarilo realizovať naše prieskumy v kandidátskych krajinách, ale ku koncu leta sa Chorvátsko stalo pozorovateľom v rámci agentúry. To znamená, môžeme spustiť naše prieskumy aj v Chorvátsku. Dúfame, že aj Macedónsko naskočí na ten vlak na budúci rok. Turecko ešte bude musieť chvíľu počkať. Ale to znamená v tejto chvíli, že aspoň pokiaľ ide o Chorvátsko, tak takéto prieskumy tam budeme môcť realizovať v budúcnosti. V tejto chvíli však nemáme, nedisponujeme údajmi, ale plne s vami súhlasím, je to dôležité, aby aj tieto krajiny boli súčasťou našich hodnotení. Pokiaľ ide o registráciu a príťažujúce okolnosti, úprimne musím povedať, neviem v tejto fáze, ako to je vo všeobecnosti. Je tu e, vážna vec, ktorú riešime z viacerých uhlov. Týka sa to zberu dát ohľadom sexuálnej orientácie. A potom by som sa tomu rád venoval neskôr, ak, sa, ak budem môcť pokiaľ ide o slobodu, pohu, slobodu, os, slobodu pohybu a zjednotenie rodín. V predchádzajúcej správe, ako aj v tejto správe, sme spomenuli otázku slobody pohybu a smernice, ktorá sa týka slobody pohybu. V tomto štádiu by som to však ponechal na komisiu, aby prišla s právnou analýzou a teda by som odporúčal počkať si na ich reakciu. Ďakujem. Ďakujem, pán Kierum. Teraz uzavriem tento bod našej schôdze a skôr ako prejdeme na bod číslo 13, tak musím ohlásiť návrh podporiť odporúčanie spravodajcu, pokiaľ ide o vymenovanie nasledných spravodajcov, pani Haltala, ročná implementácia nariadenia 104901, prístup k dokumentom, pán Bozutil, e, plnenie rozpočtu agentúr EÚ, respektíve absolutórium pre e, rozpočty agentúr, pani Westland, využívanie údajov o pasažieroch leteckej doprave, PNR dáta. Ďalší bod nášho programu, vytvorenie systému Eurodac na porovnávanie otlačkov, prepracované znenie. Týka sa to eh, jedného zo spisov alebo jedného z agent v rámci azylového balíka. V nadchádzajúcich minútach budeme diskutovať o návrhu správy eh, prepracovanej verzie Eurodac nariadenia, ktorý 11. oktobra predložila komisia a naša kolegyňa Monika Makovej, Macovej bola menovaná ako spravodajkyňa. Najskôr teda dám e, priestor pani Macovej, aby prezentovala návrh správy a potom dám priestor na diskusiu pani Makovej. E, ďakujem pani predsedníčka. E, drahí kolegovia, ako už pani predsedníčka naznačila, komisia predostrela upravený návrh nariadenia Eurodoc oktobri 2010. Toto je tretí návrh textu po decembri 2008 a septembri 2009. Tento návrh, ktorý predložila v oktobri 2010 komisia, dáva preč prístup pre účely vymáhania práva, ktorý bol súčasťou návrhu zo septembra 2009, zohľadňuje aj uznesenie Európskeho parlamentu z maja 2009 a predchádzajúce diskusie, ktoré prebehli na úrovni rady. Takisto zavádza dva dodatočné prvky. V článku 18 odsek 4 zavádza potrebu kontroly automatického e, výsledku vyhľadávania zo strany expertov na otlačky a toto je objasnené a článok 24 odsek 1 E, sú tam vložené vhodné ustanovenia tak, aby mal výbor možnosť v rámci Dublinského nariadenia zahrňať informácie o Eurodaku v brožúrke letáčiku, ktorý má byť vypracovaný e, v zmysle článku 4 nariadenia o Dubline. Návrhu správy, ktorý e, vám bol zaslaný minulý týždeň, som navrhla po tom, čo som preskúmala aj stanovisko dohodného orgánu nad ochranou dát EÚ z 2009 a takisto aj správy z 2009-2007 o Eurodaku. Navrhol som teda sériu úprav, ktoré môžu byť zosumarizované v dvoch kategóriách. Prvá kategória zahrania technické úpravy. Je to prispôsobenie sa lisabonským ustanoveniam alebo odvolávky na e, smernicu o kvalifikáciách, na aj prepracované verzie, respektíve e, adaptácia niektorých interných odkazov. A druhá kategória, tam majú byť objasnenia textového charakteru na základe príkladov alebo nahradenia niektorých technológií alebo teda niektorých technických postupov. Takisto článok 4, odsek 4, ktorý hovorí o úlohe komisie počas prechodného obdobia alebo doplnenie počas e, statistic sessions, alebo takisto pokiaľ ide o práva k prístupu k štatistickým údajom. Veľmi rada si vypočujem e, názory kolegov k tejto práci a chcem poďakovať pieňavým spravodajcom za prvú predbežnú diskusiu, ktorú sme vedli v oktobri k tomuto textu. Skôr ako to uzavriem, ešte by som chcela prezentovať niekoľko pripomienok, pokiaľ ide o možnosť pre členské štáty, a teda pre orgány e, či na trestnom konaní a pre Europol e, pristupovať do centrálnej databázy Eurodacu tak, aby dokázali realizovať prevenciu a šetrenie a skúmanie, stíhanie teroristických činov a iných trestných činov. V september 2009, teda tento návrh, tam sú isté možnosti. Avšak nie je to totožné s tým, čo máme pred sebou. V rámci tohto návrhu sa predpokladalo, že takáto možnosť bude e, poskytnutá len ak porovnanie databáz národných e, otlačkov a teda automatických databáz otlačkov členských štátov v zmysle rozhodnutia Rady 653 615-2008, tzv. prímske rozhodnutie, v prípade, že by z tohto vyplynuli nejaké negatívne zistenia alebo negatívne výsledky. Okrem toho, takáto, takýto prístup by bol umožnený len na účely prevencie, detekcie a vyšetrovania teroristických činov alebo iných eh, občiansko-trestných eh, prečinov v špecifických prípadoch, ak sú odvodnené predpoklady, že Eurodac údaje výrazným spôsobom prispejú k vyšetrovaniu takýchto zločinov. Takisto odozva na vyhľadávanie by e, mala alebo obsahla aj niektoré údaje, ktoré sú súčasťou systému Eurodac. Asi viete všetci, aké údaje sú uchovávané v rámci Eurodacu a takisto aj požiadavka, teda požiadavka na dodatočné údaje by nebola pokrytá rozhodnutím rady, ale bola by pokrytá existujúcimi nástrojmi rozhodnutie PRIM a rámcové rozhodnutie rady o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi trestnými činom konaní medzi členskými štátmi a takisto vzájomná právna pomoc. Chcelo som objasniť tieto veci, ktoré súvisia s prístupom orgánov činných v trestnom konaní, e, nakoľko opäť nie je to zakotvené v návrhu, ktorý máme pred sebou, ale viem, že členské štáty v rámci rady jednomyselne rozhodli, že by chceli mať takýto prístup a že by chceli, aby to bolo súčasťou rozhodnutia Chápem, že komisia vylúčila takúto možnosť eh, zo súčasného eh, prepracovaného návrhu, eh, pričom zohľadom na posunutie toho azylového balíku a včasné nastavenie agentúry a prispôsobenie aj systémov IT na takúto prevádzku. Ale podľa mňa by takáto možnosť mala byť ešte ďalej prešetrená. v prípade, že kolegovia by chceli sa pozrieť na to ešte bližšie, alebo teda odkázať na to ešte bližšie, tak ja, sa tak, ja takisto odkážem na tú existujúcu smernicu, pokiaľ to bude možné, v oblasti vymáhania práva. Teraz načetnem, aký bude ďalší postup. 9. E, december lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov, potom druhé stretnutie s tieňovými spravodajcami, na účely diskusie akýchkoľvek pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a orientačné hlasovanie by sa mohlo uskutočniť počas zasadnutia alebo schôdze v Líbe 25-26 január. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani Makovej. A teraz sa chcem spýtať rady, respektive komisie, či chcú vystúpiť. Pán Sendedeker. Dank u wel, dank u wel, maar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 venuje e, tejto otázke. A boli zohľadnené stanoviska aj Európskeho parlamentu pri koncipovaní tohto dokumentu. Sme toho názoru, že na tej odbornej úrovni už toho e, nezostáva veľa na dotiahnutie, ale zdá sa, že e, skutočne máme dobrú základňu ako hovorila pán Makovej, je tu ešte otázka sprístupnenia sprístupnenia e, týchto databáz e, vlastne zo strany príslušných orgánov. Zatiaľ komisia nepredložila návrh nepredložilo návrh práve ohľadom zabezpečenia prístupu komisia e, konštatovala, že je e, pripravená do budúcnosti zohľadniť aj tento aspekt. Ďakujem. Ďakujem pekne. To bola rada. Teraz komisia má slovo. Ďakujem. Ja nebudem opakovať e, ten harmonogram, o ktorom hovorila pani Makovej. Toto je tretí návrh komisie. 11. E, oktobra to bolo schválené, čím sme chceli pomôcť belgickému predsedníctvu, aby postúpili s tým azylovým balíkom a takisto to malo napomôcť spusteniu činnosti príslušnej agentúry od 1. januára 2012. Táto tento návrh splňa všetky ciele prvého e, návrhu, lepšie a efektívnejšie využívanie databázy z hľadiska uplatňovania Dublinského nariadenia, lepšie e, ochrana osobných dát a takisto aj e, vlastne iné technické riešenie Eurodaku. Ako viete, operačná, operač, operačná stránka fungovania Eurodaku je v rukách komisie. Bol zohľadnený aj prvé prvé uznesenie k legislatívnemu aktu e, zo strany Európskeho parlamentu. E, v tomto návrhu sú sú e, nevyhnutné ustanovenia, zohľadňujúce Dublinské nariadenie. E, samozrejme je tam aj e, poučenie o právach, to poučenie o právach, ktoré vlastne má byť poskytnuté žiadateľom o zelom. Takisto členské štáty si môžu vlastne skontrolovať výsledky vyhľadávania v Eurodaku. Ako viete, táto povinnosť bola detaľnejšie dopracovaná v, eh, v znení eh, existujúceho nariadenia. Teraz vlastne sa presunuli tieto detaily do eh, normatívnej časti tohto legislatívneho svota. No a potom je tam premostovacia klauzula a e, tie sprievodné ustanovenia boli vypustené z textu. Teď ďalej by som vás, vás chcela upozorniť na tému, ktorá môže byť zaujímavá e, pre ďalšie rokovania, e, kedy sa očakáva, že spol, Ide o vlastne dobu uchovávania e, dát kategórie 2, to znamená e, nepravidelný vstup, to znamená e, osoby, ktoré sú zadržené pri prekračovaní hraníc tieto ich vstupy na územie majú určitú, určitú e, typický, e, typický e, postup a v podstate tam ide o to, aby to bolo zosúladené s dublinským nariadením a je tam vlastne hranica toho jedného roku na jednej strane máme stanovisko VPS a parlamentu a na druhej strane máme stanovisko rady ohľadom tejto lehoty. E, čo sa týka sprístupnenia e, tejto databázy, e, niektoré členské štáty by chceli vidieť sprístupnenie Eurodaku pre viaceré orgány činné v trestnom konaní. No a komisárka Nostromová na ostatnom zasadnutí Rady ministrov Jai. E, pripustila, že je ochotná to tam zapracovať, ale e, samozrejme e, musí to byť sprevádzané aj určitými určitými opatreniami, ktoré budú protiváhou. Ide o tzv. suspenzívnu klauzulu, ktorá by mala byť zapracovaná. Týmto otváram diskusiu, hovorí predsedajúca, takže pán Morales je prvý. Ďakujem pekne. Myslím si, že hlavná téma e, zásadnutia tieňových spravodajcov s pani Makovej bola, e, bolo vlastne sprístupnenie databázy orgánom e, činným trestnom konaní tým, že bol stiahnutý tento prvek, sa zrychľuje proces práce na azylovom balíku. No a okrem toho môžeme oveľa ochotnejšie pristupovať k určitým technickým zmenám, ktoré navrhuje pani Makovej. Ide o metodiku recast, takže my sa môžeme vyjadrovať len k tým častiam textu, ktoré e, navrhuje pani Makovej zmeniť, nie k ostatku. Takže zdá sa nám, že pani Makovej sa uberá veľmi rozumným smerom, ale tie e, najproblematickejšie miesta boli odstranené, čo samozrejme vítame. Pani Weber, ďakujem pekne pani Sarelát, tieňová spravodajkynia sa nemohla zúčastniť dnešného zasadnutia. Ja budem hovoriť v jej mene, ale vlastne čo jej názor je názor skupiny ALDE. My podporujeme správu pani Makovej a vítame tú skutočnosť, že e, niektoré pripomienky ohľadom zlepšenia štandardov boli zohľadnené v tejto správe my e, e, sa tešíme aj tej skutočnosti, že tá správa odstraňuje e, tú časť textu, ktorú vyňala komisia, ktorá vlastne mala sprístup, zabezpečiť sprístupnenie databázy orgánom činy trestném, k trestnom konaní na úrovni členských štátov. Zrejme nebudú zásadné problémy so spracovaním tejto správy, ale ostali eh, otvorené akési zadné zmierka v tomto texte, ktoré by umožnili eh, zvrátiť eh, to, čo sa nám víta, to, čo my vítame. A vlastne rada to pred chvíľou, zastupca rady to pred chvíľou potvrdil, že stále sú ešte úvohy o sprústopnení týchto databáz a toto je signál, E, ktorý sa nám vôbec nepozdáva. A chceme, aby o tom vedela Rada Belgické a Maďarské predsedníctvo. Určite každý z nás v ostatných, v, v ostatných týždňoch dostali určité varovania zo strany mimovládnych organizácií a iných subjektov, ktoré naznačovali, že tieto takáto možnosť sprístupnenia databáz je veľmi nežiadutá. Bol by to e, zásadný zásah do e, ochrany osobných dát, keďže e, orgány činné v trestnom konaní by mali prístup k, k osobným dátam vrátane otlačkov prstov. A to by bolo v rozpore s tým, čo sme schválili v roku 2009. A samozrejme by to narazilo by to na e, ďalšie dôležité hranice e, týkajúce sa využívania spracovania a spracovania dát z Eurodaku na národnej úrovni aj na úrovni EÚ. E, no, je veľmi otázne, čo by toto prinieslo a zároveň si treba uvedomiť, že takéto sprístupnenie by znamenalo aj navýšenie nákladov. Veríme, že tieto zadné otvorené dvierka sa čoskoro úplne zatvoria. Ďakujem Renate, pán De Jong. Ďakujem pekne. E, pani predsedajca, musím povedať, že niekedy ma zaráža, ako rýchlo zabúdajú mnohé členské štáty na nepríjemné historické skúsenosti. Keby sa pozreli do svojich archívov, do znenia Dublinského nariadenia, na čo to vlastne malo slúžiť. E, bol, e, bolo to predovšetkým e, porovnávať otlačky prstov, aby sa stanovil štát, ktorý je zodpovedný za riešenie azylovej žiadosti. Nikdy za celej histórie využívania a uplatňovania Dublinského nariadenia sa nehovorilo o tom, že by to malo slúžiť na oblasť boja proti terorizmu. Takže zdá sa nám, že e, týmto e, skutočne sa hlboko zasahuje do tohto nástroja. E, pokiaľ by sme sprístupnili tieto, túto databázu Eurodaku a otlačky prstov orgánom činným trestnom konaní, tak by sme vlastne zasahovali, ak nie úplne borili pôvodný, pôvodný účel a cieľ sledovaný dublinským nariadením. Veľmi ma zaráža, že rada o tom začína uvažovať. To je signál rozhodne nežiaducí. No a tým samozrejme sa vytvárajú obrovské právne problémy v súvislosti s týmto legislatívnym aktom. Komisia Komisia poukázala na to, že urobila určité ústupky z dôvodu presadenia azylového e, balíka. To je vítané. Chcem sa poďakovať pani Makovej za tie technické zmeny a vôbec za tie pozmenujúce návrhy, ktoré predložila. Myslím, že nás čaká veľa e, konštruktívnych debát o, o, o nich. V správe pani Makovej e, sa hovorí o o tejto otázke sprístupnenia databázy E, e, orgánom činným v trestnom konaní. A to je podľa nás politovania hodné. Pán Albrecht, máte slovo. A ja by som sa chcel poďakovať spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za veľmi slubný doterajší vývoj v tejto otázke. Ja podporujem pani Weber E, v tom odmietaní sprístupnenia databázy e, orgánom činným trestnom konaní. My vieme, že Európsky parlament e, bol k tejto otázke posiaľ vždy a, a, ten odpor bol veľmi silný zo strany parlamentu a boli uvedené dôvody, prečo by nemali byť um, akési nové dôvody pre sprístupňovanie databázy. Komisia a Európsky parlament by mali dať svoje schopnosti dokopy, aby to nejako vyriešili. vyriešili. Zdá sa však, že rada je jednomyselne za otvorenie tej databázy. Určite budeme chcieť e, takúto, takú, takýto krok prerokovať s radou. A Európsky parlament musí veľmi jednoznačne formulovať svoj názor. Monika. Ďakujem. Myslím si, že komisia aj rada sa vyjadrili jasne. Budeme pracovať s tým návrhom v tej podobe, ako bol predložený. a, a, a rada a chce tam vniesť nejaké ustanovenia o sprístupnenia databázy, tak môže využiť svoje uh, E, postupy a pravomoci, čo sa týka ostatných častí, ktoré boli e, e, novelizo novelizované. To je predmetom nášho vyjednávania a predpokladám hladký priebeh. Chcem sa poďakovať za vaše vyjadrenia. Ak tá, ten termín je akceptovateľný, tak budeme o, tom, o tejto veci hovoriť na našom ďalšom zasadnutí. Samozrejme, aj e, budeme sa venovať tej otázke sprístupnenia tej databázy medzi iným policajným orgánom. Keďže tu máme už komisárku Malstromovú, navrhujem, aby sme sa pustili e, do bodu 16. To je e, bod, ktorý sa týka stratégie vnútornej bezpečnosti a 14, vody 14 a 15, to, to je dohoda medzi EU a Brazíliou o zrušení krátkodobých víz až následne. Ide o to, či e, e, pán Ensi a pani Makovej súhlasia s takouto zmenou poradia. Súhlasíte? Áno, je to odsúhlasené. Poprosím teda pani komisárku. Veľmi rada, že môžem privítať pani komisárku Malstromovú, ktorá nás oznámi s oznámením, ktoré sa týka stratégie o vnútornej bezpečnosti EÚ. Začalo to tým oznámením, ktoré sa schválilo v pondelok. Tu by som rada povedala, že náš výbor pripraví iniciatívnu správu k tejto stratégii vnútornej bezpečnosti. Spravodajcom je pán Borsalino. Som veľmi rada, pani komisárka, že ste si našli čas a že ste tu medzi nami a hneď vám dávam aj slovo. Veľmi pekne ďakujem, vážené dámy a páni poslanci. E, veľmi rada som znovu prišla medzi vás do výboru. Je pravda, že počas minulých týždňov som s mnohými e, z vás veľmi často stretla k rôznym témam, ale teraz som tu na to, aby som predstavila tú stratégiu vnútornej bezpečnosti a som veľmi rada, že sekretariát mohol zariadiť aj vo vašich programoch čas, aby som túto stratégiu predniesla a vo štvrtok ju predstavím aj rade. Táto stratégia sa schválila komisiou minulý týždeň a snaží sa brať do úvahy vnútornú bezpečnosť e, takým holistickým cel, celkovým prístupom a tiež využíva nástroje Lisabonskej zmluvy. E, mám pocit, že mnohí z nás sú trochu frustrovaní, že pokiaľ ide o tú vnútornú bezpečnosť, tak e, vždy sa zaoberáme jednotlivými oblastiami a nepozeráme sa na celú problematiku komplexne. A práve táto stratégia sa snaží o nový prístup – o integrovanejší a holistickejší prístup, aby sme všetky tieto výzvy mohli riešiť účinnejšie. Identifikovali sme 5 oblastí, kde potrebujeme nové postupy. Samozrejme, vnútorná bezpečnosť je v kompetencii členských štátov, ale myslíme si, že EÚ môže priniesť veľa pridanej hodnoty Ide predovšetkým o organizovaný zložin, kyberzločin, organizova- teda cezhraničné problémy a riešenie prírodných katastrof. Je to stratégia na budúcich 5 rokov a dúfame, že sa nám podarí takto vylepšiť bezpečnosť občanov, podnikov. Najprv organizovaný zločin. Vieme, e, že častá drobná trestná činnosť, ako môže byť vykradanie vozidiel alebo vreckárstvo, že veľmi často je súčasťou závažnej organizo- závažného organizovaného zločinu a preto je dôležité, aby sme trestným orgánom umožnili spoluprácu, cezhraničnú spoluprácu, aby mohli rozbíjať takéto gengy. Tiež je dôležité, aby sme využívali platnú legislatívu, aby sme dokázali identifikovať to, čo sa zatiaľ na úrovni členských štátov urobilo a tiež je potrebné zabraňovať tomu, aby výnosy stresnej činnosti sa nedostávali do hospodárstva. Musíme uvažovať o tom, ako zabezpečovať majetok, alebo teda získavať majetok získaný e, z trestnej činnosti. A to je e, dôležité. Pokiaľ ide o terorizmus, vieme, že Europol informoval o 320 pokusov teroristických aktov a tento terorizmus je čím ďalej tým sofistikovanejší. V minulých týždňoch sme zaznamenali pokusy nákladov e, do EÚ, teda pokusy o teroristické činy často dochádza k zvyšovaniu alebo konštatujeme zvyšovanie extrémizmu a aj toto musíme ako fenomén vyriešiť. Nejde len o prevenciu a teda nielen o stíhanie, ale dôležitosť treba pripísať prevencii. Potom otázky bezpečnosti Eh, chceli by sme pripraviť akúsi platformu, ktorá by bojovala proti radikalizácii. Vieme, že je tu veľa komunít, ktoré sa snažia identifikovať osoby, ktoré sú zraniteľné alebo náchylnejšie k tomu, aby podliehali extrémistickej propagande a my sa snažíme nájsť tie najúčinnejšie metódy, ako tomu zabrániť. Rovnako ako ste žiadali ten ten prípad, e, alebo budeme sa venovať údajom e, v rámci dohody TFTP. Pokiaľ ide o počítačovú trestnú činnosť, tak dnes už vieme, že nepotrebujete zbraň, aby ste niekoho prepadli, nepotrebujete bombu, aby ste zničili jadrovú elektráreň E, všetci z vášho okolia poznáte prípady, kedy e, bol niekto poškodený takouto trestnou činnosťou a bohužiaľ týchto prípadov je stále viacej. Internet dáva nové príležitosti teroristom, aby nás okrádali alebo aby páchali ďalšiu trestnú činnosť. Chceme, aby každý členský štát bol pripravený na boj proti takejto kriminalite, aby mal dostatočnú infraštruktúru. Chceme, aby si členské štáty vymieniali skúsenosti, aby sa učili, ako sa brániť, ako sa pripravovať proti takýmto kyber, alebo kybernetickým útokom budúcnosti, pretože budú prichádzať. Pokiaľ ide o vnútorné hranice, tak máme šengenský priestor, ktorý vyžaduje ale vysokú úroveň medzinárodnej solidarity. Aby tento systém fungoval, potrebujeme spoluprácu medzi colnými orgánmi, pohraničnou strážou, hlavne na tých najkritickejších bodoch. Tam chceme bojovať proti nelegálnemu obchodu s ľuďmi, proti pašovaniu tovaru a tak ďalej a ďalšou nelegálnou činnosťou. Je tu tiež návrh nového systému pre ochranu vonkajších hraníc, kde sa máme venovať práve tomu, aby sme zabránili obchodu s ľuďmi a podobne. V minulých mesiacoch sme zaznamenali veľké prírodné katastrofy. To je ďalší bod. Dovolte mi, aby som spomenula aj problémy, ktoré spôsobili sopky alebo E, ten toxický kal, toxické bahno, tá nádrž, ktorá bola pretrhnutá v Maďarsku, alebo záplavy na Madejre a tak ďalej a tak ďalej. Je dôležité, aby sme tieto záležitosti riešili komplexne a nezamariavať sa len na techniku alebo na dopravu. Lisabonská zmluva má novú doložku o solidarite a je dôležité, aby sme vytvorili nový systém manažmentu rizika, aby sme dokázali vypracovávať spoločné správy, mali by sme mať aj špeciálnu kapacitu na rýchlu reakciu na takéto katastrofy. To je len niekoľko návrhov z tejto stratégie. Ja spolupracujem samozrejme aj s ďalšími komisármi. Tento proces využíva informácie, a proces, podnety členských štátov, NGOčiek a tak ďalej a ako som počula, bude tu iniciatívna správa tohto výboru a pani Borsalino teda pripraví túto správu. Ja samozrejme budem s vami spolupracovať. Je dôležité, aby, aby to nebola nejaká krásna správa na kriedovom papieri, ale aby sa táto správa dostala do praxe, musíme ukázať občanom, že sa o nich staráme, že sme si vedomi toho, aké problémy musia riešiť a my sa budeme snažiť minimalizovať škody. Komisia bude monitorovať a hodnotiť pokrok a vypracujeme aj ďalšiu hodnotiacu správu a to bude ďalšia príležitosť, aby sme sa stretli aj s vami, aj s radou, aby sme hovorili o bezpečnostných otázkach. To je tá stratégia vnútornej bezpečnosti na budúce roky, a ktorú sme pripravili v spolupráci s vami a s radou a dúfame, že aj naďalej budeme úzko spolupracovať, aby sme ju mohli realizovať. Snažila som sa len tak nadšrtnúť hlavné body tohto dokumentu, ktorý je veľmi podrobný. A samozrejme, dnes som vám aj neskôr k dispozícii, keď budete pripravovať správu a rada vám podám pomocnú ruku a rada odpoviem na otázky. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Sme veľmi radi, že ste tu dnes medzi nami a medzi tým sa prihlásilo o slovo veľa ľudí. Najprv dám slovo pani Borsalino, nech sa páči. Ďakujem, hovorí pani Borsalina. Ja sa ospravedlňujem, ale som veľmi prechladnutá a zachrípnutá. Dúfam, že ma budete počuť. Predovšetkým by som pani komisárke poďakovala za prezentáciu oznámenia o, vnútor, o stratégii o vnútornej bezpečnosti veľmi stručne. V tejto prvej výmene názorov som chcela pripomenúť, že EP chce prispieť a zároveň e, zohrávať svoju úlohu v rámci boja proti organizovanému zločinu. Potom sú tu ďalšie prvky oznámenia ale nesmieme zabúdať na mnohé veci a ísť ďalej než to, čo je v oznámení. Aká je vlastne súčasná situácia, aké sú hlavné hrozby, ktoré, sú, ktoré vysia nad Európanmi. Nezabúdajme, že jedna petina občanov je znepokojená týmito hrozbami a my musíme ísť ďalej, musíme sa venovať organizovanému zločinu, čisteniu, praniu špinavých peňazí, teroristickým organizáciám a tak ďalej. Aké máme údaje? Treba to konkrétne zanalizovať a Europol, Eurodac, Frontex, ako oni môžu spolupracovať, ako môžu prispieť. Bolo by dobre začleniť aj ďalších aktérov, národné parlamenty, súdy, sudcov, občianske spoločnosti, e, ktoré sa angažujú na lokálnej úrovni v boji proti organizovanému zločinu. A bolo by dobré, aby sme sa inšpirovali e, z dobrých skúseností na národnej úrovni, ktoré už boli e, preukázané ako dobré, opodstatnené. Treba vymieňať údaje, ale zároveň zanalizovať to, čo nám ešte chýba, čo, čoho potrebujeme viacej Samozrejme, v prípade organizovaného zločinu si rada vypočujem všetky pripomienky kolegov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Lambrinidis. Ďakujem, pani komisárka, že ste prišli medzi nás. Dva komentáre. Táto správa je veľmi zaujímavá a kvalitná zároveň. Určite by som mohol povedať veľa vecí, ale ja urobím len dve poznámky. Poprvé, pokiaľ ide o internet a tá počítačová trestná činnosť a druhý komentár boj proti radikalizácii. Oba tieto fenomény mm, Treba im venovať pozornosť a treba si ale položiť otázku, čo to je vnútorná bezpečnosť, ako ju zadefinovať. Vyzerá to tak, e, že to asi snažíte sa zabrať príliš e, zoširoka, každý, kto zarába, kto má nejaké finančné prostriedky, ktoré môže používať na niektoré tieto činnosti, tak vlastne do tejto siete by zapadol. V tejto správe explicitne hovoríte o tom, že chcete bojovať e, proti zneužívaniu práv duševného vlastníctva. V prezentácii ste to síce nespomenula, ale ja som to pochopil tak, že takto chcete bojovať proti tej kyberkriminalite, keď tu je takáto kriminalita, ktorá sa zameriava na obchod s deťmi, alebo s ľuďmi, alebo na narušovanie infraštruktúry. Ale pokiaľ ide o porušovanie práv duševného vlastníctva, to je veľmi dôležitá oblasť. My ako EP sme sa k tomu vyjadrili, aj náš výbor, ale neviem, si predstaviť, prečo tieto práva duševného vlastníctva, prečo je to tu také zdôraznené, keď hovoríme o vnútornej bezpečnosti EÚ, prečo práve táto téma. Mám pocit, že je to príliš široko poňaté, príliš široká množina. Napríklad, keď má niekto majetok, ktorý nevyužíva k terorizmu, tak je dôležité, aby sme to rozlišovali. Potom k otázke radikalizácie. 26. marca komisia predniesla dosť nebezpečné rozhodnutie. Rozhodla sa vytvoriť mechanizmus, ktorý má zhromažďovať informácie z členských štátov na základe dotazníkov. ide o radikálne myšlienky v EÚ. Oni nepovedali, nezadefinovali presne, aká je to radikálna extrémistická ideológia. A do tejto ideológie by najradšej zahrnuli všetko, aj nejaké extrémistické politické názory, ktoré sa nám nemusia páčiť. Chcú, aby tam boli informácie alebo údaje o konkrétnych ľuďoch, o konkrétnych štvrtiach, ktoré sa podľa ich názorov radikalizujú. A myslím si, že je to veľmi nebezpečné, nejasne zadefinované a rád by som vedel, či komisia chce podniknúť niečo, aby sa koordinovalo alebo aby sa ďalej pokračovalo v tomto systéme zhromažďovania údajov. Ak nie, tak otázka je, či sa snažíte to teraz zastaviť alebo zakonzervovať. Čo s tým vlastne budete robiť? Pretože ja si myslím, že je dôležité zadefinovať, čo je to radikalizmus a extrémizmus, pretože práve tá definícia môže mať obrovský dopad na život a súkromie občanov. Ďakujem. Uh, pani Intveld, musím skonštatovať, že tento komplexný a holistický prístup sa mi veľmi páči, tak ako ho nazývate a myslím si, že bol najvyšší čas a úplne s vami súhlasím a tiež som toho názoru, že EP k tomu veľmi plodne prispeje k celej tejto diskusii. Ale rovnako ako Stavro si myslím, že viacej potrebujeme zadefinovať princípy ciele pretože poprvé som toho názoru, že niečo, čo tu chýba, hlavne v oblasti boja proti terorizmu, kde som veľmi aktívna, tak nám naozaj chýbajú informácie, analýzy, hodnotenia. Budúci rok bude desiate výročie toho hrozného útoku na New York. A mňa by zaujímalo, alebo no, hovorila ste, že sú tu isté opatrenia, ktoré nie sú veľmi koherentné, ale ja, my by sme radi poznali dopad tých konkrétnych opatrení. O niektorých dopadoch vieme, ale vôbec nevieme, koľko to stálo, aké boli náklady a skôr než navrhneme nejaké nové opatrenia represívnej povahy, potrebovali by sme vedieť dopad tých predchádzajúcich aj ekonomicky a tak ďalej a musíme si ujasniť, čo vlastne chceme akej oblasti chýbajú nástroje tým trestnoprávnym orgánom a ja mám niekedy obavu, možno je to ľudské, že chceme bojovať s tými veternými mlynmi. Dnes sa možno nechávame viacej ovplyvňovať našimi dojmami a predstavami, ale skôr by sme mali vychádzať z konkrétnych faktov. A ešte niekoľko komentárov. Som veľmi rada, že ste do tej kapitoly zaradila aj boj proti krádeži identity. Je to veľmi zaujímavý príklad, pretože práve takáto krádež identity je niečo, je to fenomén, ktorý narastá a veľmi priamo sa to týka občanov. A máme to aj v našich programoch, ale členské štáty sa odmietli tým zaoberať, pretože nemajú ani žiadnu definíciu krádeže identity, nechcú sa tým zaoberať. A to je podľa mňa typický príklad zločinu, ktorý pôsobí cezhranične. Takže tomu by sme sa určite mali venovať. Verejným orgánom sme dali aj obrovské nové právomoci, aby mohli kontrolovať občanov, ale som toho názoru, že akákoľvek, akákoľvek nová právomoc pre takéto orgány by mala byť vyvážená. Na druhej strane e, tu musia byť nejaké bezpečnostné záruky, poistky pre občanov. Takže keď vytvoríme nejaké nové právomoci, musíme tiež vytvoriť poistky, ktoré zabránia zneužívaniu týchto právomocí. Pretože keď hovoríme o osobných údajoch, Je tu obrovské množstvo databáz osobných údajov, ktoré využívajú tieto orgány e, činné v trestnom konaní. Teda je tu obrovský počet takýchto databáz a aj tieto databázy sa môžu stať jedného krásneho dňa obeťou týchto zločincov, e, ktorí chcú ukradnúť identitu a tak ďalej. Takže musíme myslieť na záruky pre občanov. Pani Jakolina, ďakujem a pani komisárka, je to pre mňa veľká radosť, hovorí pani Jakolina, že ste tu a je to veľmi užitočná výmena názorov a je užitočné aj oznámenie pre komisie a my ho vítame. a umožní byť toto oznámenie takým odrazovým mostíkom pre úvahy, pre analýzy a ja by som sa rád sústredil na segment, ktorý sa týka organizovaného zločinu a boja proti nemu. Máme tu ten aspekt eh, zhabávania majetku, mafie alebo zločincov, organizovaných bád. Je to veľmi dôležité, ale musíme zjednodušiť postupy, ktoré umožňujú e, rýchle e, znovu používanie takto zhabaného majetku. Ale samozrejme, tento majetok by sa mal použiť na to, aby sme bojovali proti tomuto zločinu. A mám pocit, že nedostatočne využívame takto zhabaný majetok. Veľmi často preto, že okamžite ho nemôžeme využiť a tam by sme mohli uvažovať o nejakom zjednodušení procedúry. Druhá vec, boj proti e, obchodu s drogami v júni 2010 v Paríži na základe návrhu francúzského ministra sme spustili takú silnú akciu proti obchodníkov s drogami. Boli tam stanovené určité usmernenia, ktoré sa mali rozvinúť ak v parlamente nie je vždy jednoduché viesť rozpravu o toxikománii, o drogách, o halucinogénach, tak ja by som požiadal komisárku, či by k tejto téme, vzhľadom na ten francúzsky návrh, či ste zahrnuli aj tieto návrhy do vášho dokumentu a či táto oblasť bude pokrytá týmto oznámením. Ďakujem pekne. Teraz e, sa obratím späť na vás, pani komisárka, a dávam priestor na zodpovedanie týchto otázok. A potom bude nasledovať ďalšie kolo, do ktorého sa prihlásilo 6 ďalších kolegov. Pani Sipel, pani Weber, pán Albrecht, pán Molder, pani Minkevičute, pani Minkevičute a pani Halkeš. Pani Grisbach. Áno. Pani Grisbeck, Romero López. Vy, pani Sipel, ste už zaradená. Dobre. Pani Ernst, teraz definitívne uzatváram zoznam rečníkov. Nech sa páči, pani komisárka, ďakujem veľmi pekne, ďakujem za e, ten živý záujem, ktorý ste prejavili o túto tému, o pôde tejto snemovne. To je e, dobrý signál aj do budúcich rozpráv. Teda, je mi ľúto, pani poslankyňa Stránska, teda prechladnutá kvôli počasiu, ale sa to ani nezlepší. Pokiaľ ide o vašu pripomienku, tak tam nenavrhujeme veľa nových dramatických zmien v legislatíve. My sa pozeráme na to, čo už existuje, ako to funguje, či to funguje, či je možné to vyladiť, aké e, skúsenosti môžeme čerpať z národných parlamentov, z národných legislátov, pokiaľ ide o zmrazenie aktív, zhabanie, konfiškáciu. Niektoré členské štáty, ako vy napríklad, ste veľmi aktívne to robili. E, niektoré veci sa dajú použiť na európskej úrovni, niektoré sa obmedzujú len na národný kontext, takže na to sa pozeráme. V súčasnosti e, policajné zložky v rámci Európy hovoria jedným hlasom, že to nefunguje a my sa musíme pozrieť, prečo to tak nie je. A keď e, zločinci voľne transferujú prostriedky v jednotlivých štátoch, tak to nie je dobré, budeme sa musieť tým zaoberať a to začneme robiť na, za, na začiatku budúceho roku a budeme to robiť spolu. Pán Lambertini, veľa vecí e, v tom nie je ešte zakomponovaných, pretože veľa aktivít len prebieha a otázky ako napríklad zneužívanie detí, to je veľmi dôležité. E, duševné vlastníctvo, to len keď to je naviazané na organizovaný zločin, Ináč sa na to nebudem e, pozerať v tomto kontexte. Pokiaľ ide o radikalizáciu, tak nie je tu žiadny pokus ani nemá ambície, ambíciu táto stratégia, aby sa vytvorila nejaká databáza. My e, reagujeme len na požiadavku miestnych úradov a výskumníkov e, smerom na vytvorenie platformy, kde sa môžu oni stretávať, pretože mnohé spoločnosti sa snažia na tomto pracovať, snažia, identifikovať, snažia sa identifikovať tzv. teroristov, ktorí im rastú takové z doma a my sa snažíme vytvoriť platformu na zdieľanie takýchto skúseností a poznatkov a neexistuje v súčasnosti žiadna takáto databáza, všetko to je len v e, preventívnej rovine a toto je ktorá, túžba, ktorú e, vyjadruje veľa výskumníkov aj e, spoločenstiev. Ďalšia pripomienka, súhlasím s tým, že treba vyhodnotiť to, čo máme. Prvý taký pokus bolo bilancovanie o protiteroristických opatreniach. Komisia vám to zaslala na začiatku to, toto leto, kde sme sumarizovali všetky naše kroky v tejto oblasti doposiaľ. Máme veľa faktov, veľa číselných údajov od Europolu, od koordinátorov pre boj proti terorizmu, ale je veľmi ťažké eh, dostať sa k takýmto veciam, pretože členské štáty disponujú vlastnými spravodajskými informáciami a my nie sme e, schopní dostať sa k všetkým týmto dokumentom a nie sme schopní zabezpečiť ich zverejnenie, ale snažíme sa pracovať a vyhodnotiť e, to, čo máme a nesnažíme sa tvoriť zbytočne nové nástroje. Samozrejme, každý návrh vždy bude prihľadať na silnú ochranu základných eh, práv a na právnu ochranu, to vždy je súčasťou toho. A krádež identity, súhlasím, že legislatívne úpravy boli zatiaľ chambe v tomto ohľade. A naozaj osobne mám tiež ľudia, poznám priateľov, ktorí sa stali obeťou krádeže identity a takisto aj napríklad vybilenia účtov bankových. Takže musíme byť lepší, pokiaľ ide o konkrétne číselné údaje aj o riešenie takýchto problémov. Eh, pán Žakolino, Áno, návrh francúzského ministra bol predostrený minulú jar a na budúcu jar sa chystá aktualizácia tohto dokumentu a také vyhodnotenie, čiže snažíme sa pozrieť, kde sme a ako môžeme dosiahnuť pokrok. Takže toto je taká paralelná činnosť, ale e, obchodovanie s drogami, e, to je tiež oblasť, na ktorú sa to môže vzťahovať. A samozrejme, ten konkrétny dokument je predmetom vlastného predmetu vyhodnocovania. Pani Sipel, pani Weber, pán Albrecht, pán Melder, pani Binkevičiute a potom posledné kolo, pani Siper. Ďakujem pekne. Sipel. Ďakujem pekne, chcel by som sa najskôr poďakovať za zostavenie tohto dokumentu. Toho sme už požadovali, aby to bolo. E, aby sme sa na to nepozerali len dielčie, dielčím spôsobom. Pokiaľ ide o otázku bezpečnosti a boja proti terorizmu, diskutovali sme o tom aj v súvislosti s výmenou údajov, ale takisto aj s ostanoveniami technického charakteru, ako sú napríklad telové skenery a tak ďalej. A som rada, že tento dokument hovorí o prevencii, hovorí o radikalizačných tendenciách, kde e, je realizovaný nábor nových e, ľudí v rámci terorizmu. Ja si neviem celkom predstaviť, ako, ako EÚ by sme dokázali spolu s členskými štátmi spraviť ešte ďalší krok vpred, ale podľa mňa tento aspekt je veľmi dôležitý a takisto aj poznatok, že páchatelia nepochádzajú len z tretích krajín, ale že ten nábor prebieha aj zvnútra EÚ a nie je možné opomenúť takýmto aspektom. Pokiaľ ide o otázku systému európskeho v rámci e, údajov o pasažierov leteckej doprave, som pomerne skeptická, pretože v rámci Európskej únie bez ohľadu na tie principiálne otázky, ktoré súvisia s PNR údajmi, v rámci EÚ, pokiaľ ide o otázku boja proti terorizmu a kriminalite, už tak či tak e, prebieha veľmi úzka spolupráca viacerých miestach sa diskutuje o výmene osobných údajov a nie je mi celkom jasné v tejto chvíli, akú dodatočnú hodnotu by mala výmena informácií o pasažieroch v leteckej doprave, ale myslím si, že túto otázku ešte bude nevyhnutné vyriešiť v rámci ďalších postupov. Ďakujem pekne, pani Weber. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem, vážna pani komisárka Malmstrova, za to, že ste sem dnes prišli a že e, s nami riešite otázku stratégie je to veľmi dobrý východiskový bod, pretože je nevyhnutné hovoriť o takýchto veciach a samozrejme vyjadriť aj naše obavy e, v súvislosti s mnohými problémami. Väčšina z vecí, ktoré som sa chystala povedať, už bola vyjadrená či Stavrosom alebo Sofie. Aj ja mám problém e, s vymedzením pojmu e, internej bezpečnosti. Chápem a teda definitívne pre mňa bezpečnosť európskeho občana je tou najdôležitejšou vecou, ale napriek tomu máme rozdielne koncepcie. Teraz to dávame pod hlavičku internej bezpečnosti, máme národnú bezpečnosť, dokonca hovoríme o európskej bezpečnosti. Takže myslím si, že toto si vyžaduje isté objasnenie. Ale samozrejme, a vlastne mnohé z tých vecí budú riešené ako náhle e, budú pred nás predkladané jednotlivé návrhy. Zároveň musím povedať, že e, naozaj rozumiem a teda chápem, že 4 z 5 e, občanov vyjadrujú obavu ohľadom svojej bezpečnosti a dožadujú sa zlepšenia bezpečnosti, ale fakt, e, že sa domnievajú, že môžu odovzdať svoje práva a posunúť to ďalej, to nie je príliš dobré. Závisí to od informovanosti občanov a myslím si, že našou prácou tu je snažiť sa zachovať tie piliere, na ktorých je postavená Európska únia, takisto občianske slobody. Čiže o čo prísnejší chceme byť pri ochraňovaní bezpečnosti, tak o to striktnejší a dôslednejší budeme musieť byť pri zabezpečovaní právnych záruk a takisto právnych nápravných prostriedkov, alebo teda opravných prostriedkov, ktoré predkladáme našim občanom. Pán Albrecht, ďakujem pani predsednička. Najskôr vás chcem poprosiť, aby ste sa pridržali pravidla, aby všetci predstaviteľi jednotlivých skupín mali možnosť v rámci prvého kola vystúpiť, pretože my sme takúto možnosť nemali, takže chcel by som na to apelovať. E, pani komisárka Malmstrová, ďakujem veľmi pekne, že predkladáte takýto návrh. Je veľmi dôležité objasniť si aj to, čo je súčasťou štokholmského programu, na čo sa zacielujeme a diskutovať o podrobnom návrhu a nielen o nejakých abstraktných e, termínoch bezpečnosť, základné práva. Je veľmi dôležité prejsť do takejto podrobnej roviny, ale takisto je veľmi dôležité mať jasne vymedzené pojmy, ako už bolo povedané predtým. A keď hovoríme o dokumente alebo stratégii, ktorý sa týka vnútornej bezpečnosti, hlavne na poli organizovaného zločinu a terorizmu, tak v prvom rade by to malo byť zadefinované Ešte sme sa nedostali k zadefinovaniu terorizmu a organizovaného zločinu. E, k minulosti sme sa k tomu ešte nedostali celkom, ale myslím, že hovoríme aj o drobných krádežiach alebo porušovaní autorského práva. A podľa mňa toto spadá, to nespadá do rámca vnútornej bezpečnosti, skôr je to justičná a policajná spolupráca, to by malo byť riešené v rámci inej stratégie e, to by sme mali riešiť, ale podľa mňa to nespadá do koncepcia, do stratégie vnútornej bezpečnosti. Aspoň len taký dojem. A naozaj by som chcel e, posilniť ten aspekt, že v prípade, že budú príjmané dodatočné opatrenia e, na poli vnútornej bezpečnosti, pokiaľ ide o radikalizáciu a tak ďalej, tak vždy by mali byť poskytované aj dodatočné záruky a zábezpeky, ktoré by mali byť súčasťou tej istej stratégie. Nemôže to byť tak, aspoň ja mám ten dojem, že ľudia na poli bezpečnosti sa pustia do vypracovania nejakých nových opatrení a potom za nimi budú pokrivkávať ľudia z oblasti justície, súdnictva a budú čistiť, tak povediať, chyby, alebo teda odstraňovať chyby, ktoré po nich ostanú Takto to bolo za posledných 10-15 rokov, ale malo by to byť opačne postavené. Ako náhle e, si osvojujeme nejaké nové opatrenia, nejakú novú stratégiu, tak by sme mali prihľadať aj na ochranu základných práv a takisto by sme mali dať záruky a zábezpeky. E, mám pripravené dve podrobné otázky. Jedna sa týka európskeho zatýkača, zatýkacieho rozkazu vy tvrdíte, že by malo prebiehať monitorovanie uplatňovania. Ukázalo sa, že boli prípady drobných zločinov, kde európsky zatýkač bol použitý a zdá sa, že je veľmi nepripravené využívanie tohto nástroja alebo tohto zatýkača, kedy podľa vás príde komisia s návrhom zmeny kedy sa z toho stane smernica, ktorá bude implementovať a zohľadňovať lepšie aj proporcionalitu uplatňovania zatýkača. To je veľmi dôležité podľa mňa. A potom, pokiaľ ide o radikalizáciu, aj to už predtým zaznelo a počul som teda o zozname alebo databáz, databázach a radikalizácie Naozaj je to tiež o definícii správnej, čo vlastne je radikalizácia a čo nie je. Pomerne voľne je to zadefinované v tejto chvíli a to by malo byť čo najrychlejšie objasnené. Ďakujem, ďakujem pekne. Ešte šiesti ďalších mám prihlásených, eh, drahí kolegovia. Ak eh, nebudete struční, tak potom oberete ostatného tú príležitosť vystúpiť, pán Molder. Ďakujem pekne. Ja budem stručný. Komisia hovorila o terorizme a pokiaľ viem, tak e, na úrovni rady ja aj koordinátor pre otázky boja proti terorizmu. Moja otázka je, aká je spolupráca medzi vami a týmto koordinátorom na úrovni rady. Predpokladám, že odpoveď bude skvelá, spolupráca vynikajúca. Otázka ale je, ak zajtra príde k nejakej kríze, kto bude e, ten konečný zodpovedný, tá inštancia. Bude to komisia alebo bude to koordinátor na úrovni rady pre otázky terorizmu? pani Blinkevičute. Chcela by som sa poďakovať e, pani komisárke Malmstromovej za odprezentovanie veľmi dôležitej stratégie vnútornej bezpečnosti. Je naozaj veľmi dôležité, aby nielen členské štáty a agentúry, respektíve orgány trestne činom konaní spolupracovali, je nevyhnutné, aby aj národné parlamenty a národné orgány sa aktívne zúčastňovali týchto aktivít. Okrem toho je veľmi dôležité zapojiť do toho aj občanov a vypočuť si ich názor, pretože ako ste už vypovedali, je nevyhnutné prijímať opatrenia preventívneho charakteru, tak aby sme zabranili náboru bežných občanov do teroristických gangov. Ďalší dôležitý faktor, e, ktorý sa vynára na pozadí hospodárskej krízy, je otázka, ako zabrániť e, zločincom e, infiltrácii, pri infiltrácii rozdielných inštitúcií, infiltrovaní rôznych inštitúcií a musíme bojovať proti takémuto infiltrovaniu a proti tieňovej ekonomike a súvisiacim aspektom. Čiže e, očakávame s napätím váš návrh, pokiaľ ide o boj proti tieňovej ekonomike a takémuto infiltrovaniu. Posledná vec sa týka ochrany hraníc. Je nevyhnutné zabezpečiť vhodnú ochranu, hlavne pokiaľ ide o boj proti pašovaniu. E, komisárka povedala, že veľmi dobre ste oboznámení so situáciou na úrovni jednotlivých členských štátov a že členské štáty sú ochotné ochraňovať svoje hranice, ale viete, že existujú niektoré členské štáty, kde pracovníci colnej správy počas predchádzajúcich dvoch mesiacov, novembri, októbri, ne, napríklad nedostali platy vyplatené. A nemajú z dôvodu toho, že nemajú členské štáty peniaze, nemajú prostriedky a že je to súčasťou úsporných opatrení. Myslíte si naozaj teda, že colníci, ktorí nedostanú svoje mzdy, budú pracovať len kvôli nejakým hájeniu silných ideálov? To je nakoniec pani Hankeš, ktorá uzavrie túto časť Ďakujem. Ďakujem. Mám dve poznámky. Prvá poznámka. V boji proti terorizmu a proti organizovanému zločinu vždy zdôrazňujeme a myslím, že sa na tom zhodneme, že je cieľom to, aby sa prekrývali aktivity. Ale nech sa na to pozrieme akokoľvek, otázky vnútornej bezpečnosti súvisia aj s vonkajšou bezpečnosťou a vonkajšia bezpečnosť je priamo napojená alebo priamo súvisí s vnútornou. Takže tu máme túto neoddeliteľnú dichotómiu. A otázka je, pani komisárka, ako zabrániť tomu prelínaniu alebo prekrývaniu na týchto dvoch úrovniach? Ďalšia otázka. Prednedávnom sme počuli veľmi zaujímavé mm, vystúpenia predstaviteľov NATO, Vypočuli sme si jedného predstaviteľa NATO, ktorý povedal, že e, že vždy e, je na prvom mieste boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. A ja hovorím o NATO, tak sa vás pýtam, pani komisárka, aby sme zabránili tomuto opakovaniu alebo prekryvaniu. Ako si myslíte, že by sme mohli dobre rozdeliť úlohy medzi službami vonkajšej činnosti, medzi vnútornými informačnými službami a medzi takým organizmom, ako je na tom. Poviem vám, čo ma znepokojuje. Znepokojuje ma, že existujú aj konflikty záujmov možno medzi týmito eh, entitami. Vnútorná bezpečnosť donedávna bola jasnou kompetenciou členských štátov. Ako môžeme hm, túto úlohu vnútornej bezpečnosti zvýšiť na európsku úroveň bez toho, že by sme potom zasahovali do kompetencií e, e, inštitúcií, ako je ministerstvo vnútra a ďalej ďalšie inštitúcie a potom následne tam máme na to. A ešte e, Napísala som otázku a poslala som eh, na otázku ohľadom nelukratívnych alebo neziskových organizácií a organizovaný zločin a terorizmus a prepojenie. Je to veľmi dôležitá téma, pretože aby sme čelili výzvam boja proti organizovanému zločinu budúcnosti bude veľmi dôležité venovať sa aj týmto sektorom. Hovorím to preto, lebo e, veľkú časť môjho života som prežila v komunistickej krajine a v našom inštitúte sme sa venovali týmto témam a uvedomili sme si, že tieto občianské organizácie alebo NGOčky zohrávali veľkú úlohu keď spolupracovali s tajnými službami proti demokracii a v tomto prípade proti Únii, takže by som poďakovala pani komisárka, keby ste čo najpodrobnejšiu odpoveď a v odpovedi ste povedali, spomenuli dve štúdie a otázka je, bude možné tieto štúdie vidieť a pre nás by bolo veľmi užitočné sa informovať o nich. A ešte raz vám ďakujem za vašu odpoveď. Oui, merci. Ďakujem, hovorí pani Grisbeck. Ďakujem pani komisárke, že prišla medzi nami aj za to, že veľmi jasne opísala návrhy komisie. Ja veľmi oceňujem metódu a to o to viac, že už veľmi dlho samotní teroristi prijali strategický, holisticky integrovaný prístup, ktorý prekračuje hranice EÚ a ktorý sa organizuje na medzinárodnej úrovni, takže som nadšená, že metóda, ktorá sa navrhuje, je konsolidovaná a chce dosiahnuť výsledky. Pani komisárka, spomenuli ste existenciu asi 300 pokusov za rok atentátov alebo teroristických útokov. A nemohli by sme byť konkrétnejší, pretože Potrebujeme politiku, ktorá bude veľmi jasná pre našich občanov, ktorí sú veľmi znepokojení v celej Európe z teroristických hrozieb, ktoré vysia nad nami. A veľmi správne a odôvodnenie nedôverujú nesprávnemu využívaniu osobných údajov alebo sú nedôverčiví k opatreniam, a otázka je, či sú skutočne užitočné a účinné, myslím tým napríklad na kontroly e, na letiskách, tam tie e, tekutiny, viete veľmi dobre, že nie všade sa to rovnako kontroluje, nie všade sú rovnako prísne tieto kontroly a mnohí tvrdia, že práve tieto tuby e, zubnej pasty miliónov cestujúcich, ktorí cestujú takto, ten boj proti terorizmu nebude skutočne účinný. Potom aj otázky tých telesných skanerov a tak ďalej. Musíme veľmi dobre komunikovať o tej rovnováhe medzi e, tou bezpečnosťou, ochranou osobných údajov a slobode občanov a na druhej strane o tých rizikách musíme informovať, ktorým čelíme Máme teda konať, pôsobiť aj preventívne, ale zároveň lepšie vysvetliť našim spoluobčanom, ktorí sa nachádzajú e, vo víre informácií, napríklad tá aféra Wikileaks, e, ktorá teda, teda vybuchla a ako v tejto situácii, aby sme boli čo najúčinnejší a najkonkrétnejší a napragmatickejší. Pani komisárka budem musieť odísť o 5 minút. Ak chcete mať nejaké odpovede, tak prosím, aby ste boli struční. Pani Romero López. Gracias, señora komisária. Ďakujem, pani komisárka, za vašu prítomnosť medzi nami. Jedna otázka. Už som sa to raz spýtala. Pokiaľ ide o informačné služby a špionážne služby 27 členských štátov. Vieme, že situácia je veľmi rozdielná, ale hovoriť o vnútornej stratégii, o vnútornej bezpečnosti a nebrať do úvahy prevenciu a preventívne aktivity týchto tajných služieb jednotlivých členských štátov, mať také vákum, pokiaľ ide o spoluprácu týchto tajných služieb v Európe. Je pravda, že to je najťažšie teritorium a podľa mňa členské štáty nie sú ochotné distribuovať informáciu a nechcú ju ani koordinovať. Ale nemá význam, aby tajné služby eh, v jednotlivých členských štátoch eh, venovali úsilie na ochranu hospodárskych, ekonomických záujmov ich krajiny, ale nechcú to urobiť aj na tej európskej úrovni. Keby bolo viacej koordinácie, nielen v špecifických operáciách, kde sú tie spoločné vyšetrovacie týmy pre špecifické operácie, ale keby existoval nejaký mechanizmus, ktorý by umožnil lepšiu komunikáciu medzi tajnými službami, bez pochyby by to bolo účinnejšie ako niektoré opatrenia, ktoré príjmame, pretože nemáme tie predbežné informácie. Dôležité je eh, pracovať preventívne proti všetkým hrozbám. Prednedávnom, eh, keď došlo k niektorým atentátom v USA, hovorilo sa o nedostatočnej koordinácii informačných služieb v USA a nám by sa mohlo stať to isté. A ak sa to stane, tak potrebujeme mať nejaký mechanizmus ktorý by bol kooperatívnejší a účinnejší než ten, ktorý funguje tak, ako to opisujú stránky Wikileaks. Potrebujeme tú spoluprácu, potrebujeme tie tajné služby, ktoré budú spolupracovať medzi sebou. Príjmame veľa opatrení proti terorizmu a občania si niekedy môžu myslieť, e, že pôsobíme ako slon v porcelane. Pretože prešlo už veľa rokov a preventívne aktivity nie sú účinné. Mrs. Ernst, uh, please keep it very... Prosím, aby ste boli veľmi struční, inak to nebudeme stíhať. E, ja sa chcem vyjadriť za GUE. Mám tri veci na ktoré chcem upozorniť pri implementácii tejto stratégie, ktorú mimochodom veľmi vítam. Chceme mať stratégiu na úrovni spoločenstva v tejto oblasti, ale aký je ten vzťah medzi bezpečnosťou a slobodou? Máme tu celý rad krokov. E, sú primerané E, zabezpečujú tú rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou. V tom musíme mať jasno, až potom pokročíme ďalej. Po druhé, Pani komisárka, ja očakávam jasnú definíciu, definíciu radikalizácie a e, aké sú antiradikalizačné postupy. E, Ďalej e, musíme mať jasnú definíciu terorizmu e, na lokálnej úrovni a na iných úrovniach. Sú rôzne formy terorizmu. Zdá sa, že od členského štátu k členskému štátu je iná interpretácia. Už ani hovoriac o interpretácii terorizmu e, na strane USA. A tretí bod, ktorý mám, je otázka dát o cestujúcich PNR ako, a, v, je to sta, v akom je to stave, čo, čo nám to vlastne prináša. Prečo sa tým zaoberáme, e, pani komisárka hovorí. Isto, to sú všetko otázky, ktoré by mohli naplniť dni seminárov ale ja neakceptujem, že sa tu e, handluje iste našich občanov E, treba chrániť, veď je to základné právo e, e, nebyť, nebyť predmetom bombového útoku alebo nejakého teroristického útoku. Samozrejme, subsidiarita, primeranosť a potom je tu otázka užitočnosti a potrebnosti. Bezpečnosť je právom, aj to je právom a nejde tu o také, hľadanie takého riešenia, ktoré na jednej strane pritiahne, na druhej strane povolí. Musíme sa skutočne venovať E, tým základným aspektom. A jednoducho nemôžeme privierať oči pred hrozbami e, pre našich občanov a tieto hrozby existujú, ohrozujú našu bezpečnosť. Ja teraz nehovorím po filozofickej rovine. Môžeme identifikovať tri hlavné zdroje hrozieb jednoducho existujú vo forme organizovaného zločinu, potom sú to hrozby e, prírodných živlov a tak ďalej. E, padlo tu niekoľko konkrétnych otázok. Áno, budeme mať návrh ohľadom európske, európskych e, európskeho spôsobu práce s, cestujú, s datami o cestujúcich, o PNR Malo by to byť začiatkom budúceho roku. E, otázka je, či chceme mať externé PNR e, s mm, niektorými štátmi a či budeme mať interné PNR. Jedno aj druhé má svoju logiku a teším sa na diskusie na túto tému. E, kritéria týkajúce sa PNR v prípade externých PNR to sú veci, ktoré budú zohľadnené, ak mm, chceme chrániť základné práva našich občanov. Čo sa týka európskeho zatýkača, eh, my eh, to monitorujeme, kedy sa to bude prehodnocovať. Samozrejme, ak vy konkrétne eh, dotazujúci v plene máte nejaký konkrétny prípad, konkrétny problém, e, treba ho avizovať a potom posúdime, či ide o systematické zneužívanie tohto nástroja alebo či ide o vynimočnú, e, vynimočnú situáciu. Pán Mulder, áno, e, úzko spolupracujem s pánom Kerkofom, on je koordinátor pre boj proti terorizmu, on sa vlastne podielal na koncipovaní tejto stratégie E, keby bol teroristický útok u vás alebo, u, u, alebo e, v mojej domovine, tak predovšetkým e, je to vec, ktorú budú riešiť prvotne vedúci predstavitelia dotknutého štátu a tí sa obratia na EÚ s požiadavkou technickej pomoci, zdravotnej pomoci, ale isto členské štáty sú prvotne a primárne zodpovedné za e, bezpečnosť. Oni majú dávať pokyny, e, uvádzať do života bezpečnostné opatrenia, robiť osvetu. To je povinnosť členských štátov. A takto aj chcú členské štáty. E, pani Romero López vy ste poukázali na dôležité aspekty. Členské štáty e, veľmi neradi e, zdieľajú e, svoje spravodajské informácie. Možno v neformálnej rovine sa to deje, pomerne ľahké, ale akési sformalizovanie a postupovanie smerom na komisiu, to je vždy problematické, ale asi sa nevyhneme tomu, že určitý objem informácií, druhý informácií budú musieť byť zdieľané ale my vieme, že spravodajské služby sú a zostanú národnými orgánmi. E, náš návrh ohľadom boja proti korupcie bude predložený na jar. Tešíme sa na výstupy od pani Makovej v tejto oblasti. E, korupcia, e, korupcia na to sa využívajú často výnosy z nelegálnej činnosti a, a sú použité tieto peniaze na určité osobné účely alebo ciele určitých organizácií e, v jednotlivých sektoroch. Chceme sa samozrejme venovať týmto otázkam. Ja si uvedomujem, že povedzme, keď e, colné orgány majú veľmi nízke platy, tak potom radi e, prižmúria oči. No ale to si uvedomujeme a nie je to len problém o vás, je to globálny problém. Existuje jasná väzba medzi internou a externou bezpečnosťou. Javier Solana prezentoval e, stratégiu externej bezpečnosti pred niekoľkými rokmi. Stále z neho možno vychádzať medzinárodný, e, e, medzinárodný zločin a terorizmus mm, to, je, to sú aktivity, ktoré sa odohrávajú v rámci EÚ aj mimo nej. To je vec, ktorej sa venuje um, pani Eštonová a celý jej tím, aby sme uviedli do života inteligentné systémy. Ja som sa zmienila o 300 prípadoch, to je číslo, ktoré som stiahla z ročnej správy Europolu. Tam nájdete aj iné štatistické údaje, ale aj nájdete tam informácie o krokoch, ktoré sme podnikli v snahe e, efektívne bojovať proti tomu chceme komunikovať tieto e, čísla a kroky občanov, nie preto, aby sme ich zastrašovali, ale skôr e, v intenciách istej osvety, aby si uvedomovali, že existujú takéto hrozby. Myslím, že v kocke je to všetko. E, mnohé tie otázky, ktoré padli, sú otázky, ktoré budeme ešte preberať pri iných príležitostiach. Teším sa na tú správu, o ktorej ste tu hovorili. Bude to výborný východzí materiál podnecujúci ďalšiu diskusie. Ďakujem za túto diskusiu diskusie. Ďakujem za pozvanie na zasadnutie vášho výboru, predsedkynia. Ďakujem e, za vašu prítomnosť. Prajem vám veľa úspechov, e, pani komisárka. Dovidenia. A teraz prejdeme e, k pôvodnému poradiu bodov 1415. Ja sa ospravedlňujem tých, tým spravodajcom, ktorých sa dotkol tento presun bodov. E, bod číslo 14 je dohoda medzi EÚ a Brazíliou ohľadom zrušenia krátkodobých víz e, v prípade držiteľov e, štandardných pasov. No a potom bod 15 sa týka diplomatických služobných a úrodných pásov. Bod číslo 14, tam je spravodajca pán Makovej a, a 15 je spravodajca pán Enciu. A v podstate ako to vyzerá z hľadiska e, časovej e, línie. 18. apríla 2008 e, Rada schválila rozhodnutie, ktoré opravňuje komisiu zahájiť rokovania ohľadom uzavrieť takejto dohody medzi Európskou úniou a Brazíliou a zúčastnené strany sa dohodli, e, e, že budú uzatvárať dva, dve samostatné dohody, keďže e, v prípade dohody o diplomatických a služobných pasoch nie je potrebná ratifikácia brazílským kongresom. Celý ratifikačný proces sa tým urychluje. Ako prvého vyzvem zástupcu Európskej komisie, aby prezentoval obsah týchto dohôd a návrh do rozhodnutia a potom dám slovo obom spravodajcom. Komisia. Ďakujem pekne. Ja by som úvodom chcel pripomenúť, že jedným zo základných kameňov našej spoločnej vízovej politiky je e, nariadenie z roku 2001 231. Sú tam negatívne a pozitívne zoznamy. E, ide o zoznamy štátov, občania, ktorých e, e, musia mať e, víza pri vycestovaní do EÚ. Teda, teda negatívny zoznam sú tí, ktorí ho potrebujú, pozitívny zoznam, ktorý nepotrebuje Brazília. Aj na tom pozitívnom zozname, to znamená, brazílsky občania môžu vycestovať bez víz na krátkodobý pobyt E, pokiaľ cestujú do šengenskej oblasti. No a mnohé členské štáty e, predtým, než bol zostavený takýto pozitívny zoznam, mali bilaterálne dohady, ktoré umožňovali e, na základe reciprocity zrušenie krátkodobých víz. Tá, nové členské štáty musia uplatňovať tieto pravidlá a to od dátumu E, pristúpenia k EÚ. To znamená, museli zrušiť krátkodobé víza brazilským občanom. V tom čase e, však e, Brazília, kde mala uzavreté bilaterálne dohody s dotknutými členskými štátmi Estensko, Lotisko a Cyprus, to boli krajiny, e, kde neboli uzavreté tieto bilaterálne dohody a preto Brazílčania pri vycestovaní do tých krajín potrebovali víza. To znamená, ten mechanizmus reciprocity nebol dotiahnutý v prvej miere. Európska komisia sa obratila na brazílske orgány, aby sa zabezpečilo e, globálne, e, globálne riešenie celoeurópske, celobrazílske riešenie zrušenia krátkodobých víz, teda a aj podchytenie tých ostatných týchto ostatných nových členských štátov. E, Brazília konštatoval, že potrebuje medzinárodnú dohodu ohľadom zrušenia krátkodobých víz. Nemôže jednostranne takto takto postupovať, ale zároveň e, tie dotknuté členské štáty EÚ, tie nové členské štáty nemohli už dojednať tú absentujúcu bilaterálnu dohodu po e, tom, ako sa stali členmi EÚ, práve vzhľadom na to členstvo. Preto bolo potrebné uzavrieť takúto medzinárodnú dohodu o zrušení e, e, krátkodobých víz. A tak, ako ste povedali, pani predsedníčka, bolo to v apríli 2008. Rokovania sa ukončili na koncu 2009, začiatkom 2010. Medzičasom rada E, e, schválila dohody ohľadom podpisu dohodov, dohod. No a máme teraz e, rozhodnutia ohľadom uzavretia dohod a ratifikácií a v zmysle Lisabonskej zmluvy Európsky parlament musí dať svoj súhlas, ak súhlasí s obsahom tých dohod. Rád by som poukázal na to, že nemáme jedno, jednu globálnu dohodu o zrušení víz, ale máme dve dohody. Jedna sa vzťahuje na štandardné bežné pasy a druhá dohoda sa vzťahuje na diplomatické služobné úrodné pasy. E, e, Brazília trvala na tom, aby boli takéto dve dohody vzhľadom na ich ratifikačný proces i líči sa e, podľa druhu pasu. To znamená, e, v prípade e, štandardných pasov musí parlament ratifikovať, v prípade diplomatických služobných pasov stačí ratifikácia zo strany vlády, čo urýchli ratifikačný e, proces, predovšetkým v prípade tej druhej dohody. To sú tie diplomatické, do, do, diplomatické pasy. Čo sa týka obsahu, týchto dohôd, e, napríklad o diplomatických pasoch. E, tam je to jednoznačné, čo sa týka tej e, druhej dohody ohľadom zrušenia krátkodobých víz pre držiteľov štandardných pasov. Tam je niekoľko špeciálnych ustanovení. Obmedzuje sa to na osoby, ktoré cestujú ako turisti alebo e, podnikateľské účely. To je 90-95 cestujúcich. Brazília trvala na to, aby sme nerozšírili toto zrušenie krátkodobých víz na iné kategórie cestujúcich v zmysle zakotvenom v ich legislatíve. A dohodli e, sme sa na tom, E, urobili sme tak aj v prípade dohod so šiestimi mikroštátmi, e, medzi nimi sú Bahami. My sme skutočne vylúčili e, z, tohto, z tejto dohody o združení víz tie osoby, ktoré i vycestujú za prácou. A to je štandardná výnimka v dohodách. Ale v prípade Brazílie sme akceptovali vyňať e, špecifické kategórie, vedeckí pracovníci, študenti, ktorí prídu na letné školy. Tieto kategórie sú však pokryté v dohodách o zrušení víz, e, ktoré boli, ktoré boli uzavreté v 60. rokoch bilaterálne, po forme bilaterálnych dohod o zrušení víz s niektorými členskými štátmi. E, chcem mať istotu v tom, že keď budeme uzatvárať dohodu EÚ-Brazília, tí, tí, tí občania, študenti, ktorí využívali existujúce bilaterálne dohody, by mal, nemali prísť o tieto výhody. Máme teda návrh dohody, ktorá sa vzťahuje na turistov, na podnikateľov a navyše sa konštatuje, že existujúce bilaterálne dohody, ktoré rušia vízovú povinnosť a iným kategóriám cestujúcich, tie naďalej platia. Nejde o rovnaké zaobchádzanie všetkých občanov EÚ, ale vieme, že takéto rozdiely už existujú a pre komisiu to bolo veľmi dôležité, aby sme zabezpečili zrušenie vízových povinností pre tie 3-4 e, člensk, nové členské štáty a teraz touto novou európskou dohodou s, Brazíliou E, e, e, vlastne pokrieme najmenej 9 z 10 cestujúcich a vlastne uľahčíme celý ten proces zrušenia vízovej povinnosti. Pani Makovej. Thank you. Um... Pani Makovej, nech sa páči. Ďakujem. Sú to dve oblasti, dve témy, kde má parlament právo súhlasu, ale nemôže predložiť pozmenujúce návrhy. Ja som za to, aby sme udelili súhlas pre tieto dohody o zrušenie vízovej povinnosti a to čím skôr. Rovnako, aby aj obyvatelia Lotyšska a ďalších krajín mohli cestovať do Brazílie ako podnikatelia. Sekretariat Libe navrhuje, aby sme predstavili návrh odporúčania v Libe na konci januára a začiatkom februára. Lehota na pozmenujúce návrhy 11. február. Hlasovanie v Líbe by bolo v marci 2011 a na plenu by to išlo v apríli 2011. Ale rada by som ale požiadala sekretariát výboru Libe, aby našiel nejaký čas skôr, pretože nejde tu o nič kontroverzného, nebudú asi ani pozmenujúce návrhy, Takže bolo by čo najlepšie, aby táto recipročná bezvízová, tento recipročný bezvízový styk bol čo najskôr. Pán Enču. Ďakujem pekne, hovorí pán Enču. Ja už nemám čo dodať, pretože všetko sa tu povedalo. Len jedna poznámka či komentár. V súvislosti s týmito dvomi správami. Tieto správy sú veľmi jasné majú našu podporu, súhlasíme s nimi a ako povedala pani Makovej, musíme sa poponáhľať, aby sme to ukončili čo najskôr už v apríli, ale treba upozorniť, že nikto, um, a hlavne za tej podmienky, že nikto nebude proti tomu, ale aj tak by som urobil jeden komentár. A využijem príležitosť, že sme vo výbore LIBE a že hovoríme o vízovej povinnosti. A táto poznámka súvisí s tým, že je veľa členských štátov, Cyprus, Bulharsko, Polsko, Rumunsko a niektoré ďalšie, ktoré túto výnimku nemajú vo vízovej povinnosti s niektorými krajinami, ako je USA a Kanada. Všetci to veľmi dobre vieme a veľmi často sme o tom diskutovali napríklad aj v diskusii s predstaviteľmi komisie. A tam sa navrhuje Európskej komisii aj členom tohto výboru LIBE, či to podporíte, aby sme dosiahli pokrok a aby sme dostali zrušenie vízovej povinnosti členských štátov EÚ s USA a Kanadou, aby sme napríklad navrhli komisii, aby pokračovala alebo spustila rokovania medzi EÚ a s USA a Kanadou aby e, to zrušenie vízovej povinnosti bolo pre držiteľov diplomatických, úradných a služobných pasov v prípade, že tieto členské štáty, ak ešte nemajú túto možnosť bez vízového styku, bolo by to určite pozitívny krok vpred. A máme 6 správ z Európskej komisie a stačí len si ich prečítať Pán Molder, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám otázku na predstaviteľa komisie. Spomenuli ste, že z 95 e, je e, to rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi a profesiami a je tam tých 5 nejakých výnimiek alebo výluk z nejakých dôvodov a Brazília na týchto výnimkách trvala aj trvá. A otázka je, to je zvláštnosť Brazílie, alebo je to normálne pre e, väčšinu týchto vízových dohod, ktoré sme doteraz uzavreli s ďalšími e, tretími krajinami vo svete. Komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Uzavreli sme 6 ďalších takýchto dohôd o zrušení vízovej povinnosti za EÚ a jediné kategórie osôb boli vylúčené boli tie, ktoré, teda osoby, ktorý, e, ktoré sem idú za účelmi um, zárobkovej činnosti. Máme to uznesenie, ustanovenie z roku 2011, kde sú tie pozitívne, negatívne zoznamy a Napríklad je možné udeliť vízum pre kanadských občanov v prípade, že e, tu chcú zarábať, e, hoci všeobecne Kanadiania nepotrebujú vízum, keď chcú cestovať na krátku cestu do šengenského priestoru. Táto výnimka existuje už v týchto platných dohodách a ďalšia takáto výnimka alebo výluka s Brazíliou. Je to špecifické pre túto krajinu, ide o výskumníkov, vedcov, napríklad keď nejaký vedec chce robiť výskum v dažďových pralesoch, vieme, že tam je nejaký špeciálny záujem a teda brazilské orgány tým argumentujú a potom sú ešte ďalšie kategórie, ktoré brazilská strana žiada, aby boli vylúčené. To samozrejme nebolo zámer Európskej komisie. chceme e, pri takýchto rokovaniach vždy podobné e, okolnosti a výnimky. Ďakujem. Hovorí pani predsednička, berieme to na vedomie. Aj tu žiadosť spravodajky niečo, ak by sa dalo hlasovať čo najskôr vo výbore, pretože vlastne nie sú ani žiadne pozmenujúce návrhy, tak de facto to môžeme e, vysporiadať veľmi rýchlo. Ako viete, v pôvodnom programe na dnes našej schôdze sme plánovali schôdzu koordinátorov od 11. do 12. ale tá už prebehla včera. Takže máme čas až do 12. a ja by som navrhla krátku pauzu a o 12. budeme hovoriť o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach. A keď príde belgický minister spravodlivosti, tak on nás teda bude o tom informovať a ako máme informáciu od sekretariátu, tak nás bude informovať až o 12. až vtedy príde, takže urobíme krátku vrstavku a potom o 12. budeme pokračovať. Ale pán minister prišiel? Je tu spravodajca?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 My dear colleagues, I will uh, propose to... No, drahí kolegovia, navrhnem, aby sme pokračovali ďalším bodom nášho programu. Posadte sa, prosím. Rada by som pokračovala s ďalším bodom Európsky vyšetrovací príkaz v trestných veciach. prezentácia iniciatívy 7 členských štátov pre smernicu o európskom vyšetrovacom príkaze. Iniciatíva je jednou z eh, dôležitejších legislatívnych, jedným z dôležitejších legislatívnych návrhov v téme presných postupov a vzájomného uznávania. Predpokladá vzájomné uznávanie väčšiny vyšetrovacích opatrení v rámci trestných postupov s len veľmi obmedzenými dôvodmi na odmietnutie dnes opäť máme tú čest eh, privítať ministra de Klerka z belgického predsedníctva, ktorý nám eh, priblíži návrh, ale najskôr eh, dám priestor spravodajcovi pánovi Melovi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ak dovolíte, budem robiť prezentáciu v portugalčine a veľmi stručne Portugalsku, portugalsky hovorím nielen principiálne, ale je tam aj niekoľko technických e, detajlov, ktoré oveľa lepšie e, vysvetlím v mojej materčine. Takže ide o spoluprácu, že aj teda v trestnej e, spolupráci ide o spolurozhodovací postup a ako ste správne povedali, je to veľmi dôležitý materiál, pretože je to aj veľmi dôležité aj pre náš parlamentný výbor, počas e, budúceho e, alebo nasledujúceho obdobia budem sa venovať tejto téme, pokiaľ ide o zmrazovanie alebo zhábanie majetku, ktoré pochádza z takejto trestnej činnosti aj v ustanovení 2008-07, aj pokiaľ ide o ustanovenia v trestných veciach. Čo je rozhodujúce? Potrebujeme väčšiu koordináciu členských štátov. Keď hovoríme o trestnom vyšetrovaní, a predpokladám, že všetky členské štáty chcú mať čo najväčšie úspechy. To je samozrejme cieľ. A je tu tento návrh, ktorý vychádza z toho, že Mm, zber dôkazového materiálu je veľmi fragmento fragmentovaný a veľmi zložitý a navrhujeme taký systém získavania dôkazového materiálu e, v týchto trestných otázkach cezhraničného charakteru ide o súdne rozhodnutie, ktoré vydá kompetentný súdny orgán jedného členského štátu, aby sa zrealizovala jedna alebo e, viaceré špecifické opatrenia, vyšetrovania v, v trestnom konaní a tak ďalej. A tento európsky vyšetrovací príkaz sa musí realizovať na základe princípu, ktorý e, nazývame princíp vzájomného uznávania. A čo vlastne chceme, aby členský štát, e, ktorý emituje takýto európsky vyšetrovací príkaz, a postúpi to v ďalšej krajine a táto krajina bude vykonávať tento príkaz a ide o to, aby tie vyšetrovacie postupy sa zrealizovali a aby sa ten dôkazový materiál pozbieral aj v tejto druhej krajine. Je to veľmi odvážny návrh, keď sa to týka zvrchovaných kompetencií členských štátov a je to aj veľmi citlivý návrh a rád by som tu zdôraznil tie trestné zákonníky v jednotlivých členských štátoch sú veľmi odlišné a preto potrebujeme nejaký spoločný menovateľ a neísť opačným smerom, pretože jednak je tu riziko, že by sme stratili tú e, diverzitu a tam by potom ten odpor bol väčší alebo je pravda, že niektoré členské štáty predložili už svoje rozhodnutia k tejto téme, napríklad Nemecko, boli stretnutia medzi predstaviteľmi jednotlivých politických skupín, rovnako ako v Portugalsku. Európsky orgán pre ochranu údajov tiež vydal svoje stanovisko a 8. novembra tohto roku ministri spravodlivosti na rade mali prvú výmenu názorov o Európskom vyšetrovacom príkaze v trestných záležitostiach. Potom sa požiadala dopadová štúdia, aby sa naliehavo zrealizovala Požiadal o to nemecký minister spravodlivosti. A no neviem, pani predsednička, či tento postup je normálny, ale pán Alexander Alvaro požiadal dopadovú štúdiu od Európskej agentúry pre základné práva a vôbec to nepredniesol na schôdzi koordinátorov a zaslali z predsedovi parlamentu. Neviem, či je to bežný postup, či sa to takto bežne robí, ale ja som povedal koordinátorovi EPP, že nie som proti ani nemám výhradu, aby takto Alva, pán Alvaro postupoval, ale teda nechceli sme blokovať celý tento postup, len sme toho názoru, že všetky tieto štúdie sú samozrejme dôležité, ale je potrebné, aby sme stanovili nejaký presný harmonogram a myslím, e, zdá sa, že v januári 2011 bude ten termín, tie štúdie by mali byť hotové a zverejnené. Sú tu určité výhrady, obavy z niektorých členských štátov, pretože tie otázky ochrany ľudských práv, právo na na nevy, e, teda nevypovedanie, právo na slobodu a bezpečnosť a ďalšie iné práva, ale to sú už technické detaily, ktoré bude treba rozpracovať a ujasniť. Tento návrh sa predložila, urobil sa aj pokrok. Prečo? Pretože orgány činné v trestnom konaní e, policajné orgány a tak ďalej konali a 29. novembra sa žiadalo o stanovisko pre tie nesúdne policajné zložky a tam sa skonštatovalo, že je veľmi dôležité ísť tou súdnou cestou. Nemôžeme nepolicajné alebo mimosúdne orgány, ak akceptovať ako orgány, ktoré by vydávali takýto príkaz, pretože by to bolo neústavné, protiústavné. No, toľko som chcel povedať k tejto téme a dúfame, že dosiahneme cenný výsledok v tejto významnej téme v spolurozhodovaní. Ďakujeme, pán Melo. Ocenujeme vašu prítomnosť. Eh, pán minister Deklerk, a chcem vás poprosiť, aby ste odprezentovali ten návrh. Ďakujem pekne. Aj ja využijem eh, možnosť vystúpiť v materinskom jazyku, v holandčine. Ako ste už povedali, je to technický materiál, technická záležitosť, takže je lepšie vyjadrovať sa v materinskom jazyku. Takže pani predsedníčka, vážený pán spravodajca, som rád, že môžeme túto vec spolu riešiť ešte stále v rámci belgického predsedníctva. Domnievame sa, že toto je dôležitá vec. Spravodajca predostrel veľmi odvážny návrh a teraz máme možnosť sa na neho bližšie pozrieť. Sme presvedčení, že nový nástroj by sa mohol ukázať ako veľmi dôležitý pri podporovaní spolupráce, pri riešení trestných procesov alebo sporov medzi členskými štátmi. Už v súčasnosti existujú isté možnosti a sú rôzne typy legislatívy a my sa snažíme zjednotiť a zjednodušiť celú vec a dať to do jedného nástroja. Tá diskusia je pomerne technická, ale pokiaľ ide o samotný princíp, podľa mňa je to veľmi dôležitý krok smerom k zlepšeniu účinnosti a efektívnosti našich justičných systémov a k posilneniu našej spolupráce a vzájomnej dôvery v naše právne systémy. Takže ďakujem pekne za túto možnosť. prezentovať vám Európsky príkaz vyšetrovací v trestných veciach. Belgicko, Bulharsko, Estonsko, Španielsko, Rakúsko, Slovinsko a Švedsko predložili spoločne tento návrh. Bol predmetom diskusie na rade viackrát. V rámci belgického predsedníctva sme sa snažili dosiahnuť jednomyselnosť v rámci rady, pokiaľ ide o všeobecný rozsah a takisto aj pokiaľ ide o niektoré podstatné aspekty. A naozaj to bude maďarské predsedníctvo, ktoré bude musieť realizovať zvyšok rokovaní s vami a v januári bude najbližšia príležitosť, kedy budeme môcť nadviazať na dnešné diskusie. Myšlienka, ktorá sa za tým skrýva, je jednoduchá a jasná. Chceme mať jednotný, všeobjímajúci právny nástroj, tak aby sme mohli zozbieravať dôkazy eh, v trestných konaniach v prípadoch, ktoré majú cezhraničné dôsledky. A chceme tak urobiť na základe princípu vzájomného uznávania. A pri rešpektovaní vzájomnom jednotlivých právnych systémov eh, Európska rada potvrdila takýto cieľ v rámci štokholmského programu a Európsky parlament to takisto odobril v rámci svojho uznesenia z novembra minulého roku. Nedá sa poprieť, že dosiahnutie takýchto cieľov je logickým krokom v rámci procesu tvorby oblasti spravodlivosti európskej Snažíme sa teda zjednodušiť a takisto e, chceme súdom zjednodušiť ich fungovanie a život. Chceme ukončiť tú rozdrobenosť a fragmentáciu, ktorá vyplýva zo súčasného systému spolupráce, pokiaľ ide o získavanie dôkazov. Je to veľmi rozdrobené, existujú rôzne právne nástroje a rôzne legislatívne úpravy a my chceme toto všetko nahradiť jednotným nástrojom. Musíme teda dosiahnuť kontinuitu. Určite nechceme e, radikálne sa rozlučiť s minulosťou. Chceme, aby e, stredobodom našich záujmov bola kvalita a chceme zachovať aj to, čo je už dobré na dnešnej praxi a chceme to zapracovať do nového systému. Okrem toho sa musíme posnažiť a musíme e, zachovať dobré veci zo súčasného systému, ale takisto musíme pristúpiť k tomu zjednodušeniu a zrýchleniu. A takýmto spôsobom budeme môcť e, zracionalizovať niektoré príčiny odmietania. Existujú isté bariéry spolupráce na úrovni európskej v súčasnosti a dôvodom je, že veľmi ľahko sa hľadajú dôvody na odmietnutie a niektoré krajiny to robia skôr ako iné. Teda je to pravdepodobnejšie v prípade, či chceme obmedziť tento priestor na zamietnutie. To sú teda formálne ciele a tie budú ďalej pretavené do vypracovania konkrétneho európskeho vyšetrovacieho príkazu, ktorý vydáva príslušný orgán v jednom členskom štáte, teda konkrétne ide o vydávajúci členský štát, Rozhodnutie potom e, prijíma súd e, a v tomto rozhodnutí vyzýva ďalší členský štát, e, teraz ide o vykonávajúci členský štát, aby vykonal jeden, respektíve viacej konkrétnych aktivít, pokiaľ ide o vyšetrovanie v rámci trestného stíhania alebo trestného procesu. A dávam teraz konkrétnejšie príklady. Ak napríklad španielský občan je podozrievaný zo spáchania krádeže a vraždy strane v Belgicku, tak e, belgický súd, ktorý sa zaoberá, teda príslušný súd, ktorý sa tým zaoberá, tak pravdepodobne pristúpi k domovej prehliadke, k dome podozrivého a vypočuje, alebo teda vypočuje si aj niektorých z tých svetkov v Španielsku. Čiže ak budeme mať teda rámcové rozhodnutie o Európskom vyšetrovacom príkaze, tak sa to bude vzťahovať len na existujúce dôkazy, Okrem toho je zabezpečené, alebo ide o to, aby e, vykonávajúci štát poskytol podrobný popis takéhoto, takýchto dôkazov a Európsky vyšetrovací príkaz je potom možné použiť len na e, napríklad získanie alebo opätovné získanie ukradnutých tovarov alebo nejakých identifikovateľných predmetov, napríklad aj teda vražednú, vražedné zbranie. Čiže ten súd, ktorý sa vecou zaoberá, musí si zvoliť e, z týchto dvoch možností. Buď to bude mandát na získanie dôkazov európsky a plus právna pomoc e, v rámci všetkých ostatných vyšetrovacích opatrení, alebo všetky takéto opatrenia, do ktorých spadá aj napríklad doma prehliadka a toto všetko je možné potom e, dať pod hlavičku právnej pomoci. Je to dobre známy postup, žiadosť o právnu pomoc použitím jedného z týchto dvoch, jednej z týchto dvoch možností môže príslušný súd teraz musí sa teda príslušný súd opierať o legislatívu z 95. Takisto aj o dohovor e, z roku 2000, pokiaľ ide o vzájomnú právnu pomoc v rámci EÚ. Čiže vidíte, že je to pomerne rozdrobené, pomerne fragmentované a to spôsobuje značnú komplexnosť a ťažkopádnosť pre tých ľudí, ktorí fungujú v teréne. Okrem toho, tieto nástroje nestanovujú žiadne lehoty, nie sú tam žiadne požiadavky, pokiaľ ide na, o rýchlosť komunikovania týchto informácií. Takisto možnosť využitia výnimky je kritizovaná zo strany mnohých súdov, pretože oni vravia, a tu nacitujem, ak zasielate takéto niečo, tak je to ako keby ste doma napustili vašu so správou. Je tam istá neistota, či tá otázka bude pochopená správne a či dostane súd e, odpoveď v správnej forme, tak ako očakáva. Čiže Európsky vyšetrovací príkaz belgickému e, súdu, v tom príklade, ktorý som uviedol, dá možnosť v rámci svojej právomoci zhromaždiť všetky aktivity v rámci vyšetrovania, ktoré je treba vykonať. Či to je vypočutie svetkov alebo zber dôkazov, a bude sa to diať pod e, jedným nástrojom. Okrem toho, tento legislatívny návrh zjednoduší spoluprácu aj so španielskými úradmi v tomto prípade, tak aby implementácia vyšetrovacích úkonov mohla byť rýchlejšia. Pričom sa to oveľa viac zdôrazňuje komunikácia a dohody, ku ktorým je možné dospieť na základe zdieľaných a spoločných nástrojov, ktoré môžu oveľa výraznejšie zjednodušiť komunikáciu a zjednodušiť ju. Samozrejme potrebujeme rovnováhu medzi flexibilitou a právnou istotou. Je nevyhnutné zabezpečiť aj bezpečnosť pre občanov. Musíme ochraňovať práva jednotlivcov, tak ako povedal už spravodajca, je to veľmi komplexná záležitosť a vôbec nie jednoduchá. Keď sa pozriete na súčasnú verziu textu, súčasnú formuláciu, už sa nám podarilo zapracovať viacero záruk, tak aby sme zabezpečili, že práva podozrivých a takisto aj iných ľudí, ktorí sú súčasťou prípadu, experti, alebo znalci a svetkovia, aby všetko toto bolo zorganizované. Chcem teda poukázať na to, že táto smernica obsahuje aj konkrétnu odvolávku na nevyhnutnosť uznávať základné práva a právne zásady, ktoré sú aj súčasťou charty základných práv EU. Okrem toho, európsky vyšetrovací príkaz takéhoto typu je možné vydať len v súlade so zásadou nevyhnutnosti a proporcionality. Druhá požiadavka, ktorá sa týka proporcionality, tá bude určená alebo posúdená na úrovni vykonávajúceho štátu. Odmietnutie, ktoré bude vychádzať z dôvodov neproporcionality alebo neprimeranosti, bude zdrojom problému. Preto sa domnievame, že to nie je dobrý návrh, dobrá myšlienka, mať takýto dôvod na zamietnutie. a preto vykonávajúci štát by mal mať možnosť pozrieť sa bližšie, respektíve umožňuje to vykonávajúcemu štátu pozrieť sa bližšie a pozornejšie na tie dôvody e, zamietnutia pomoci. A to sa nám zdá logické. Je nevyhnutné rešpektovať právny systém vykonávajúceho štátu, štátu, ktorý nariadi takéto vyšetrovanie a nie je možné umožniť nejakým spôsobom spochybňovanie právneho systému. Je možné použiť to na vykonávanie rôznych typov vyšetrovacích úkonov a aktov nad rámec toho, čo je požadované v samotnom príkaze, v prípade, že to môže viesť k urýchleniu konania. Vydávajúci štát môže povedať, že naše národné pravidla, naša legislatíva nám umožňuje v reakcii na takúto požiadavku vykonovať aj niektoré iné vyšetrovacie kroky. Vykonávacie orgány a úrady takisto majú, e, môžu uviezť viacero dôvodov odmietnutia realizovať takýto príkaz non bis idem alebo bez trestov, teda dvojité trestanie, trestanie dvakrát za ten istý zločin, sú tam takisto výsady a imunity a takisto sú tu záležitosti, ktoré sa týkajú národnej bezpečnosti. Je možné uviesť takéto dôvody, ako dôvody zamietnutia? Keď si vezmeme tú takú špecifickú povahu niektorých eh, vyšetrovacích úkonov, tak eh, sa potom črtá širšie širší priestor na zamietnutie takýchto opatrení. ak je od vykonávajúceho štátu požadovaná nejaká vec, ktorá nie je povolená v legislatíve vykonávajúceho štátu, ak tam nie je zakotvená, tak potom je možné odmietnúť Takisto je tu osobitná úprava, ktorá teda upravuje niektoré veľmi urgentné opatrenia, napríklad odpočúvanie telefonické, videokonferencie a tak ďalej. To sú opatrenia, ktoré prebiehajú v reálnom čase. Takže táto kategória je ošetrená špeciálne, pokiaľ ide teda o tieto vyšetrovacie postupy. netreba to nevyhnutne vnímať ako niečo negatívne z pohľadu podozrivej osoby. Môže to byť aj na ich prospech. Toto môže robiť tak obžaloba ako aj obhajoba. Potom je tu otázka nákladov. Základným princípom, ktorý sme si osvojili, je, že náklady musia byť znášané vykonávajúcim štátom. Ale počas e, svojho zasadnutia 9. novembra rada potvrdila, že nie je možné náklady použiť ako dôvod na odmietnutie konať v súlade s takýmto príkazom len z toho dôvodu, že to stojí príliš e, veľa realizovať povedzme nejaký vyšetrovací úkon alebo opatrenie. Preto sa musíme e, pozrieť na možnosti, ako zdieľať náklady v mimoriadných prípadoch. Tento návrh sa stretol so širokou podporou a budeme naďalej na ňom pokračovať a budeme sa zaoberať tým, ako by sme sa mohli podeliť o náklady v takýchto mimoriadných, do takýchto mimoriadných okolností. Ale základná zásada je, že náklady znáša vykonávajúci štát. Toľko, ako to vyzerá, pani predsedníčka, chcem len podotknúť, že sme ešte na začiatku celej veci a na úrovni rady bude nevyhnutné doriešiť mnoho vecí. My v rámci belgického predsedníctva tomu pripisujeme veľmi veľkú dôležitosť. Predstavuje to významný krok smerom k vytvoreniu jednotného európskeho priestoru spravodlivosti a podľa nás je nevyhnutné zaručiť kvalitu a stabilitu, pokiaľ ide o spôsob, akým pristupujeme k trestným konaniam. Predsedníctvo vypracuje správu o pokroku, ktorú predloží Rade ministrov piatok tak aby mali možnosť eh, si to premyslieť a takisto prediskutovať tie usmernenia, ktoré vyplynú. Ale ako som už avizoval, bude to maďarské predsedníctvo, ktoré potom prevezme túto agendu a bude v nej pokračovať. A ja dúfam, že eh, naďalej ten dialog bude veľmi pozitívny aj s vami na úrovni parlamentu. Samozrejme, ako som už povedal, je to veľmi dôležitá, ťažká a komplexná záležitosť, ale je to naozaj veľmi dobrý a dôležitý návrh. Ďakujem. Ďakujem za detálne úvodné slovo. Pánovi ministrovi máme 5 e, e, poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť. Mr. Mulder and Mr. Foss. Mr. Začíname pánom Kročetom. Indubbiamente arrivare a un nord europeo di... Áno. Dosiahnuť tento európsky vyšetrovací príkaz je niečo veľmi dobré, pretože to umožní e, súdnu a policajnú spoluprácu práve preto, aby sme lepšie prenasledovali a potierali trestnú činnosť. Ale mám pocit, že táto odpoveď aj tak prichádza neskoro a zabúda na celú sériu e, vecí a prípadov, ktoré, ktorým sa mali venovať e, Rada aj Európska únia už v rámci štruktúr, ktoré existujú v Európe, posilnenie Europolu, Eurojustu, fakt, že ešte stále neexistuje európsky prokurátor, napriek tomu, že Európsky parlament už pri viacerých príležitostiach nástojil, že potrebuje e, takúto postavu a členské štáty e, to tiež spomenuli a pán sudca Falcone v Taliansku, ktorý bol e, hrozne zavraždený talianskou mafiou už v 80. rokoch navrhol, aby sa vytvoril európsky generálny prokurátor. A v tomto texte sa často hovorí, že áno, že spolupráca musí byť účinnejšia, že musíme e, konania, vyšetrovania a tak ďalej urýchliť, ale e, čo sa často nespomína je aj flexibilita. Ja si myslím, že nemyslím si, že flexibilita by bola nepriateľom práva. Flexibilita a akým spôsobom môže prispieť súdnemu systému a spravodlivosť. Spravodlivosť vychádza z určitých pevných princípov a občania musia vedieť, že v prípade, že bude nejaké vyšetrovanie napríklad na európskej úrovni, tak aby vedeli, že, e, že nebudú vyšetrovaní nejakým iným spôsobom. Je tu veľa kritík my samozrejme nechceme nič stiažovať ani robiť nejaké prekažky tomuto návrhu v prípade, že by rada chcela hovoriť so spravodajcom alebo so stieňovými spravodajcami alebo aj s výborom. My nechceme ničomu prekážať, ale podľa nás je potrebné sa zamerať na tie polemické body, a ktoré sú v prvom rade v texte sa všeobecne hovorí o nejakom orgáne, ktorému treba informovať alebo oznámiť vydanie toho vyšetrovacieho príkazu, nejaká, nejaký všeobecný orgán. No a každý by to mal identifikovať, kto to je, kto by to mal byť, či ministerstvo vnútra, alebo nejaký člen vlády, minister, alebo kto. A to ide proti princípom právneho štátu, ale mne sa nezdá, že teraz by sme tu mohli len tak ostať založenými rukami. Ja by som sa dokonca obával. Pochádzam z krajiny, ktorá zažila aj fašizmus a my sa skutočne obávame, čo čo by sa mohlo stať, keby policia vyšetrovala bez súdneho rozhodnutia a poviem vám, že že vám to hovorí človek, ktorý bol talianskou mafiou odsudený na smrť a figurujem na zoznamoch mafie ako možná obeď. A hovorím to tu preto, že e, nechcem vytvoriť nejakú zbraň, ktorá by mohla byť zneužívaná politickými orgánmi a tak ďalej. Je správa Európskej komisie, ktorá hovorí o korupcii, ktorá existuje medzi policajnými zložkami v jednotlivých členských štátoch. Napríklad, e, keď dostaneš niekde pokutu, tak no tak policajtovi dáš nejaké peniažky, aby si tú pokutu nemusel zaplatiť. A my tu nehovoríme o Afrike, o tretich krajinách. Nie, hovoríme o členských štátoch EÚ. A predstavte si, že nejaký policajný orgán vystaví takýto vyšetrovací príkaz, to sa dostane nejakému inému národnému orgánu a ten nevie, ako by mal reagovať. A potom ďalší orgán má vykonať takýto vyšetrovací príkaz bez toho, že by to išlo súdnou cestou. Takže ja, čo som si to pozorne prečítala, čo poznám situáciu, tak keď chceme právny štát, tak ja som sa skutočne začal obávať, keď som si to prečítal. Ďalšia problematika. Ja osobne si myslím, že orgány, e, tak ako sú v texte, nemôžu byť nejak všeobecne zadefinované. Veľmi jasne treba zadefinovať, kto môže získavať dôkazový materiál. E, musí to byť niekto, kto je kompetentný, ktorý má e, povolenie, poverenie od nejakého sudcu súdnym príkazom. Nemôže to byť len tak nejaký orgán. A Európska rada a Európsky parlament majú povinnosť dosiahnuť pokrok v legislatíve pozitívnym smerom v členských štátoch a nie opačne a robiť kroky dozadu, pretože potrebujeme ochraňovať základné práva. Chceme, e, aby sa legislatíva vyvinula ďalej aj v tých trošku krajinách, kde viacej zaostávajú. Potrebujeme nejakú všeobecnú konzistenciu, keď chceme aplikovať princíp vzájomného uznávania Predstavte si napríklad, že je nejaké vyšetrovanie v prípade jedného procesu v, doch, v dvoch či troch krajinách, a, e, teda rozličných, a tam sa vydajú tie e, európske príkazy, napríklad Španielsko, Taliansko a Bulharsko. Tak pre občanov v týchto procesoch, e, tak ten postup bude zrejme iný v jednotlivých krajinách, rovnako ako získavanie dôkazového materiálu. A podľa mňa to je nepriateľné. No, už končím. Mali by sme dosiahnuť patričnú harmonizáciu spôsoby získavania dôkazového materiálu nemôže, nemôžu nejakým spôsobom e, narušovať legislatívu toho, ktorého členského štátu. Vyšetrovanie, vypočúvanie v krajine, ktorá vydala ten všeobecný príkaz, to všetko sú problémy. V odseku 49a sa spomínajú väzenské zariadenia, e, kde sú uväznení mafiani a tak ďalej, vysoko nebezpeční občania. Viete veľmi dobre, čo sa stalo s mafiou v posledných mesiacoch v Taliansku a o čo vlastne ide. Potrebujeme nejaké záruky, aby podmienky väznenia týchto osôb neboli rozdielne v jednotlivých členských štátoch. Kolegovia, prosím, aby ste rozumne vystupovali, aby ste poskytli čas s ostatným. Pán Kirko, pokúsim sa byť trošku stručnejší než predrečník. Ak dovolíte, chcel by som sa vyjadriť k niekoľkým e, otázkam. My súhlasíme s tým celkovým zameraním Európskeho vyšetrovacieho príkazu. Myslím si, že je to taký prirodzený partner k európskemu e, e, zatýkaču a musí niesť prvok spoluprácu. Určite, že to je chválihodné dostať sa k informáciám ako si jednoduchšie než cez tú hrbu papierov, ako je tom, tomu doteraz. Ja som koordinátor ECR e a zároveň som aj právnik a musím povedať, že nachádzam tu niekoľko tomto návrhu niekoľko sporných bodov. Napríklad, kto nesie zodpovednosť za ten priebeh a trošku ma aj trápia niektoré informačné aspekty. Viete, tu, tu nejde už o, o vlastne spoluprácu, ale ide o povinnosť uvalenú jedným štátom, orgánom v jednom štáte na druhý štát. Napríklad môžete prinútiť ten druhý štát, aby prehľadal svoju databázu DNA a v niektorých štátoch to by bol veľký problém a e, potom e, e, vyšetrovať v záležitosti v inom členskom štáte, pričom tieto záležitosti napríklad nie sú trestným činom. Napríklad nejaké defamačné kampanie. A neviem, či v Portugalsku by toto predstavovalo trestný čin. No a ďalej by ste mohli snažiť sa primeť druhý členský štát, aby rozbehli policajné vyšetrovanie. Na akom základe? Aké sú tu poistky, záruky? Aké sú e, ochrany proti zneužívaniu? A aké sú záruky pre ľudí, ktoré môžu byť terčom týchto krokov? My chceme, aby naši občania toto Eh, akceptovali eh, a eh, aj mnohých orgánov sa to týka a musíme dbať o to, aby neporušili článok 8 ECR, to je narušenie alebo ohrozenie súkromia a, a, a, a ako vedúci, vedúci vlastne agentúry, ktorá bojovala za ochranu duševného zdravia. Tam vidím tiež veľmi krehkú pôdu. Ako chceme využívať informácie, informácie zo zdravotnej karty občanov, teda aj e, e, otázky duševného zdravia? To je zneužiteľné. Samozrejme, e, pokiaľ by sme do bodky čítali tento návrh, tak umožňovalo by to sprístupnenie aj takýchto dát, napríklad zdravotnej karty. A to by som mal výhradu poskytnúť zdravotnú kartu občanov z môjho domovského štátu orgánom v inom členskom štáte. Myslím si, že tento návrh zďaleka nie je dokonalý. Myslím si, že tí, ktorí sa hlásia k tomuto dielu, e, trošku e, podcenili, o čo ide. Nezamysleli sa nad možnými negatívnymi dopadmi. Bez pochyby všetci chceme spravodlivé konanie, chceme potierať zločinnosť, chceme bojovať proti organizovanému zločinu, ale zrejme e, najlepšie sa to dosiahne cestou spolupráce. Ale je otázne, či chceme E, vytyčovať povinnosti. Ak majú byť povinnosti viazané na prístup k určitým záznamom, musí to byť veľmi úzko vymedzené, musia byť plne zohľadnené požiadavky ochrany e, súkromia. Toto je niekoľko úvodných pripomienok na základe toho, s čím som bol oboznamený dnes. Dodatočne budem mať ďalšie pripomienky. E, dámy a páni, apeluje pani predsednička, aby ste sa obmenili na jednu minútu, inak nebude čas na odpovede pokúsiť stručný. Pán Albrecht hovorí, ale určite by bolo žiaduce mať viac času na tento návrh. Ako, eh, a zdieľam pritom názor eh, s pánom Kirkopom. Eh, jedným dychom dodávam, že podporujeme lepšiu spoluprácu medzi orgánmi, čo sa týka aj výmeny dôkazných materiálov. Treba si uvedomiť, že práve v prípade návrhu, ktorý je veľmi dôležitý, tak nemáme čas. A potrebujeme čas, čas na to, aby sme skutočne išli do detajlov, čo je tam správne, čo tam nie je správne, ktoré miesta si žiadajú vylepšenie. A je takých miest veľa v tomto návrhu. E, ja sa teším na spoluprácu so spravodajcom Melom a ďalším tieňovým spravodajcem. Mám tri body, ktoré ma e, v tejto chvíli najviac trápia. Poprvé je to vytvorenie akýchsi spoločných princípov už tu boli uvedené príklady takýchto princípov. Jednoducho ide o to, že existujú rôzne e, právne úpravy zo zbieravania a používania dôkazov. Napríklad v Nemecku, e, keď e, vás zastaví dopravná policia a chce z vás kontrolovať na obsah alkoholu, alkoholu a v Nemecku môžete byť prinútení k tomu, aby bola vám odobratá krvná vzorka vo Francúzsku to nie je možné. No a ale e, potom e, vlastne neplatí prezumcia neviny. Ten, ktorý e, nie je ochotný poskytnúť takýto vzorku, tak vstupuje do ďalšieho procesu ako ako, ako, ako skutočne podozrivý, ako potenciálne teda previnili. A prezumcia neviny je základný atribút v nemeckom práve, napríklad e, e, Myslím si, že skutočne je veľmi dôležité detálne veci riešiť, e, skutočne zohľadniť chartu základných práv. Hovorili sme o poučení, o právach, s tým sme sa trápili dosť dlho, ale už to existuje ja by som skutočne e, varoval pred tým, aby sme zašli s tým vzájomným uznávaním priďaleko, bez toho teda, aby sme si detálne e, prebrali rozdiely medzi členskými štátmi a e, možno negatívne dopady. Ja skutočne prosím o tom, aby sme si nestanovovali termíny prískore, aby sme si vytýčili dosť času na to, aby sme e, e, mali dobrý návrh. Ide o to, aby sme mali dobrý, zdravý návrh. Ďakujem pekne. E, pán Molder. Ja môžem len súhlasiť s predrečníkmi. Veľmi rád som si vypočul stanovisko ministra. Dva moji kolegovia, predovšetkým pán Alvaro, by chceli informovať vás, aj členov tohto výboru, o tom, že napísal list predsedovi parlamentu v zmysle článku 126 rokovacieho poriadku parlamentu. A takisto tento list je zasialený agentúry pre ochranu základných práv a venuje sa v liste téme, ktorá je predmetom aj našej diskusie. Veríme, že dostaneme odpovede do 15. januára. Pokiaľ viem, koordinátori schválili zaslanie tohto listu. Pán Fos, máte slovo. Ďakujem pekne. Každý členský štát má má úplne iný, keď nie úplne iný, tak iný právny systém, právnu kultúru a preto v tejto oblasti musíme veľmi, veľmi starostlivo postupovať, pretože my by sme mohli vyvolať určitú právnu neistotu tým, že by sme siahali do určitých základných princípov národných právnych systémov. No a pokiaľ e, vyvoláme právnu neistotu, tak to povedie e, k problémom Ehm, neviem, či skutočne správne postupujeme eh, v tejto chvíli. Mali by sme vziať do úvahy aké si eh, minimálne právne štandardy, ktoré by sa vzťahovali na eh, podozry, na, na, na na podozrivých alebo obvinených. E, musíme e, zakotviť najprv takéto minimálne štandardy. E, musíme sa snažiť o dosiahnutie fungujúceho systému. Pokiaľ v Európe urobíme kroky, ktoré by mohli zasahovať do základných práv, to by mohlo mať nedozierne dôsledky na národné právne systémy. V Nemecku ešte e, e, pred nespravodlivým systémom e, NDR sme mali nespravodlivý systém, to znamená pre mňa a atribút právneho štátu je veľmi dôležitý atribút. To znamená, každé konanie v Nemecku musí byť na základe, na určitom právnom základe. No a musíme mať určitý kontrolný mechanizmus aj na strane vykonávajúceho štátu. Jednoducho nemôžem akceptovať to, aby aby e, úradníci alebo policajti e, v, e, dokonca v mojom domovskom štáte konali bez právneho základu a vykonávajúci štát bude postupovať podľa svojej vlastnej právnej kultúry a, a, a vidím, že tam by mohlo dôjsť k určitému napätiu, ale v tejto chvíli to stačí. Pán Melo, chceli ste vystúpiť aspoň krátko a potom budeme pokračovať v diskusii. Shortly. Bom, em primeiro lugar, para, para dizer o seguinte, eu tomei devida nota das intervenções todas. O seu... Samozrejme, zaznamenal som si všetky vystúpenia. Myslím si, pán minister, že ste pochopili, do akej miery je táto téma citlivá. A je tu aj veľký odpor medzi europoslancami, takže aj v ich vystúpeniach bolo jasné veľmi rozdielne názory a rovnako aj ich krajiny pôvodu sú, teda členské štáty sú znepokojené. Ja ako advokát som veľa pracoval v trestnom práve, aj v kriminálnom práve alebo trestných otázkach a ja ako koordinátor sa snažím dosiahnuť to, aby sme s tieňovými spravodajcami mali čo najviac chvôdzi, aby sme túto tému detálne vyčerpali, popísali do dôsledkov. Nie je dobré, aby boli výhrady v každom členskom štáte a na základe toho nie je možné zablokovať takúto dôležitú iniciatívu a preto návrh e, má skutočne odôvodnený a jasný odpor napríklad v niektorých členských štátoch, keď nejaký trestný orgán chce dôkazový materiál z iného členského štátu išlo tam, či pôjde o súdne alebo mimosúdne orgány, ktoré budú takto postupovať. A ja musím povedať, pán minister, mne nebude vadiť, keď bude jeden nejaký sudca v niektorej e, krajine, členskom štáte, ktorý samozrejme bude rešpektovať práva a slobody v inom členskom štáte a bude získavať dôkazový materiál v tej inej členskej krajine. Alebo policajt v jednej krajine a či to bude robiť on alebo nie. Napríklad v Portugalsku niektoré opatrenia dôkazového materiálu musia byť e, povolené vyšetrovacím sudcom, takže je tam e, takýto dozer, ale v texte nie je, e, policia toto nemusí pokrývať, musí to pokrývať celé vyšetrovací sudca a súhlasím s nemeckým poslancom, ktorý povedal, toto všetko musíme brať do úvahy, aby sme sa nedostali do konfliktov medzi políciou a prokuratúrou. Takže tento text je veľmi dôležitý a preto je dôležité, aby sa schválil. Dáme slovo ministrovi a chcem sa poďakovať tlmočníkom eh, za to, že ešte zo pár minút s nami vydržia. Pán minister. Ďakujem. Vážená pána predsednička, poslanci, poslankyne. Samozrejme ide o veľmi háklivú záležitosť, veď ide o základné práva všetkých našich občanov a preto treba veľmi starostlivo postupovať opatrne. E, viete, núka sa viacero smerov, ktorým sa môžeme uberať v EÚ. Harmonizácia No, to je snáď e, sen, snom mnohých z nás, aj môj sen. Ale iná cesta je taká pragmatickejšia cesta. Zamýšľame sa nad tým, ako by sme mohli e, podporiť e, e, akési e, vzájomné podporovanie sa na základe spolupráce na základe vzájomného uznávania a tým vyjadrujeme úctu a rešpekt tým ostatným právnym systémom. A v tých systémoch sú predsa len zakotvené tie základné princípy Ja mám veľa pochopenie pre tých, ktorí tvrdia, že treba lepšie harmonizovať, treba veci e, zjednocovať. Isto, e, to je chválihodné. Snažíme sa, budeme sa snažiť v piatok sfinalizovať e, to poučenie o právach, aby skutočne všetci tí, ktorí sú zatknutí, zadržaní, e, ktorí sú svetkovia, aby vedeli o svojich právach. E, potom vstupuje do hry otázka prekladu, dokumentov, tlmočenia v rámci konania. To všetko <clears throat> sa uberá cestou harmonizácie. No a v zmysle judikatúry eh, súdu pre ľudské práva eh, vieme, ktorou cestou sa chceme uberať. Eh, jednoducho nám ide o zlepšenie existujúcich mechanizmov spolupráce. To sú listy do, do o právnu pomoc a tak ďalej musíme si uvedomiť, že nebude to jednoznačne len také alebo jednoznačne onaké, bude to akési sklbenie jednoho i druhého. Ako viacerí rečníci uviedli, Nemožno spochybňovať tú skutočnosť, že vyšetrovací e, e, príkaz musí byť validovaný e, na súde. Musí tam byť určitá určitý postup, až potom to môže byť odoslané do druhého členského štátu. Ale členský štát rozhoduje o tom, aký súdny orgán, orgán to rieši E, prípadne prokurátor, či to bude vyšetrovací sudca alebo iný. Ale e, tie právne systémy sa e, líšia od štátu k štátu, ale predpokladáme, že to musí byť validované súdnym orgánom. Jednoducho tam musí byť nejaká súdna ingerencia prítomná. Takže ak hovoríme o spolupráci medzi justičnými systémami, je to zrejme. A to si všetko vyžiada ešte ďalšiu diskusiu. Ministri členských štátov musia tieto veci dopodrobná prebrať, čo nebude akceptovateľné. A možno teraz trošku preženiem, ale nemôžeme e, e, umožniť e, zamietnutie toho príjmajúceho štátu, ktoré nebude e, niečím opodstatnené. Je tu aj e, e, požiadavka primeranosti a, a akékoľvek konanie musí byť ako si potvrdené vystavujúcim štátom. No a vlastne dostali sme sa do takej fázy, kedy máme akési abstraktné kontakty so e, e, súdmi e, v zmysle, že je to len na papieri. Máme európsku justičnú sieť a vlastne sudcovia čoraz čulejšie komunikujú aj cezhranične. Súd, súd a vystavujúci štát nemôžu autonómne posudzovať právoplatnosť takéhoto príkazu. E, budú samozrejme dôvody, e, pri ktorých e, sa môže odmietnúť príkaz nebis in idem, otázka obojstrannej trestnosti, ale to je jeden z dôvodov, okrem iného. No a napríklad v prípade nejakých rozsiahlejších vyšetrovacích aktivít. Ehm, budeme musieť jasne vyprofilovať dôvody odmietnutia alebo e, pozastavenia príkazu. No, na zasadnutí pracovnej skupiny rady sme si povedali, že vytvoríme akési kategórie vyšetrovacích aktivít. Tie kategórie budú e, sa odvíjať od e, e, ich intruzívneho charakteru. Niektoré členské štáty sú naklonené štruktúre vo forme kategórií od najzložitejších po menej zložité. Niektoré nie sú tým nadšené. Je to veľmi citlivá otázka, má svoj politický rozmer, to bez pochyby. A budeme samozrejme očakávať stanovisko od agentúry pre základné práva. Diskutovali sme o tejto veci na pôde rady a pokiaľ parlament považuje e, za dôležité vyžiadanie si takéhoto stanoviska od tej agentúry, nenamietam. Ja som presvedčený o tom, že potrebujeme jednotný nástroj, ktorý bude účinný, ktorý bude jednoduchý, s rešpektovaním všetkých princípov právneho štátu ale je jasné, že flexibilita je nevyhnutná. Chceme zlepšiť spoluprácu medzi súdnymi orgánmi v prospech ochrany práv občanov. Ďakujem za túto prvú diskusiu na danú tému. Verím, že budú ďalšie príležitosti diskutovať o tejto veci ruka v ruke so spravodajcom, tieňovým spravodajcom a tak ďalej. Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi aj vám, kolegovia, kolegyne. Končím dnešné zasadnutie. Ďalšie zasadnutie LIBE bude 9. decembra eh, popoludní od 15. hodiny. No a dnes popoludní, zajtra ráno